Okay, thank you, gentlemen of the press. Ďakujem vám veľmi pekne, vážení novinári. A prosím, musíme začať. Dobré ráno, dámy a páni. Všetkých vás vítam a rovnako vítam dezignovaného komisára pána Karla de Guchta na tomto parlamentnom vypočutí. Chcel by som vás upozorniť na význam a dôležitosť tohto postupu. Chcel by som zdôrazniť, že toto je kľúčový moment v rámci novinácie Európskej komisii, ktorá bude občanom slúžiť v nasledujúcich 5 rokoch. Tieto vypočutia sú mimoriadne dôležité, pretože oni stelesňujú demokratickú kontrolu, ktorú vykonáva len Európsky parlament voči exekutívnej vetve Eh, Európskej únie. Dôležitosť týchto hearingov a vypočutí bola zdôraznená aj tým, že eh, Lisabonská zmluva dala tomuto parlamentu a výboru eh, zvýšené alebo väčšiu zodpovednosť pri vytváraní európskych politík. No a preto tento parlament musí byť v plnej miere informovaný o tom, čo môže očakávať od budúcich komisárov a komisára pre obchod predtým, než sa uskutoční hlasovanie o celom kolegiu. A budúci týždeň. A tým, že Európsky parlament dostal kolegislatívne právomoci, tak je jedinou demokratickou inštitúciou, ktorá legitimizuje európsku politiku. To je samozrejme veľmi a vítaný, vítané, to sú vítané zmeny. No a v mene tohto výboru vám môžem povedať, že my sa veľmi tešíme na vykonávanie našich nových právomocí spolupráci s radou a komisiou. Už a začnem tým, že pripomeniem, že v, e, v súlade s usmerneniami vypočutí komisárov, e, tak parlament hodnotí dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných e, kompetencií, európskych, európskeho presvedčenia a osobných hodnot. Samozrejme, budeme hodnotiť aj vedomosti v príslušných portfóliách a ich komunikačné schopnosti. Rovnako by som chcel upozorniť na to, že pred za týmto ústnym vypočutí dezignovaný komisár písomne zodpovedal a prípravný dotazník a tie odpovede sú k dispozícii vo všetkých jazykoch. No a v súlade s pravidlami sme od komisie dostali tiež prehlásenie o záujmoch dezignovaného komisára a jeho životopis. Some remarks about No a ešte niektoré pripomienky k tomu, ako budeme dnes postupovať. Takže e, tlmočenie tohto vypočutia je do 22 jazykov. No a v prospech tlmočníkov by som vás chcel požiadať, aby ste nehovorili príliš rýchlo, e, tak aby všetko plynulo prebiehalo. Rovnako by som vám chcel povedať, že toto vypočutie sa vysiela naživo na stránkach parlamentu a rovnako um, bude vy- na rovnakej stránke um, uložený záznam uh, čo najskôr po zasadnutí bude zverejnená zápisnica. Nuž a Okrem tejto miestnosti mm, je k dispozícii poslucháreň, kde sa bude prenašať zvuk a obraz a to miestnosťou je A5G3. Vypočutie bude mať následovnú štruktúru. Náš čas dnes ráno je obmedzený na 3 hodiny. No a e, štruktúru máte k dispozícii. Najskôr dostane dezignovaný komisár 10 minút, maximálne 10 minút na svoj úvodný prejav. Po ňom bude nasledovať, eh, budú nasledovať otázky a odpovede, ktoré budú trvať približne 2 eh, hodiny 40 minút. A to pôjde eh, podľa hm, princípu otázka a odpoveď. na otázky bude 5 a 4 minúty. No a najskôr dostanú na 5 minút priestor za subcovia e, politických skupín. Takže otázka bude trvať e, Otázka trvá jednu minútu, e, odpoveď dve minúty, doplňujúca otázka jednu minútu a doplňujúca odpoveď jednu minútu. To je dokopy 5 minút. No a čo sa týka tých 4-minútových časových slotov, otázka jedna minúta, odpoveď 1 minúta, dodatočná otázka 1 minúta a dodatočná odpoveď tiež bude trvať 1 minútu. Rečnícky čas poslancov je skutočne iba 1 minúta a otázky a doplňujúce otázky v rámci každého slotu musí položiť rovnaká osoba a doplňujúca otázka musí súvisieť s odpoveďou dezignovaného komisára. Doplňujúce otázky nemôžu byť využívané na to, aby sa riešili úplne iné veci. No a predseda si vyhradzuje právo nepovoliť doplňujúce otázky, ktoré nesplňajú tieto kritéria obmedzenia rečníckého času budú veľmi prísne dodržiavané. A rovnako by som chcel vás informovať, že sekretariát výboru IMPA, INTA kontaktoval nezaradených poslancov, bohužiaľ neúspešne. No a preto tých 5 minút, ktoré, ktoré sú vyhradené pre týchto poslancov, boli pripočítané k času určenému na záverečné slova designovaného komisára a predsedu na konci vypočutia. No a čas na úvodný, úvodné slova bude len 10 minút. Tlačová konferencia pre po vypočutí sa uskutoční len pre pána komisári, takže toľko k postupu. Nuž a teraz začneme s vlastným vypočutím. No a preto, pán de Gucht, vám dávam slovo na váš úvodný prejav. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. A vážení poslanci a členovia výboru, ja vítam túto príležitosť, e, že sa môžem predstaviť na pôde tohto výboru e, za účasti zástupcov iných e, výborov v rámci medzinárodných právomocí. No a povedať pár slov k medzinárodnému obchodu. Ja dúfam, že to bude prvá z viacerých a mnohých diskusí, ktoré sa uskutočnia s 15-ročnými skúsenostiami ako európskeho poslanca e, vnímam e, a komisár pre rozvojovú spoluprácu. E, prostredníctvom toho som získal veľmi dobrý prehľad o centrálnej úlohy Európskeho parlamentu, čo sa týka rovnako legitimity a zodpovednosti Európskej únie Lisabonskou zmluvou. Dostal Európsky parlament oveľa viac právomocí, aj čo sa týka obchodných rokovaní a obchodných dohôd. Ja sa veľmi dobre vyznám eh, v medzinárodnom obchode. Ako minister pre zahraničné veci a obchod som zozbieral množstvo eh, skúseností tak v obchodných otázkach, ako aj mm, vo všeobecnosti v rámci medzinárodných vzťahov. Ja som v Belgicku eh, sa zúčastňoval mene Belgicka na medzinárodných eh, zasadnutiach ministerských rád, eh, rovnako eh, na konferenciách VTO v Hongkongu a v Ženeve. Rovnako som sa zúčastnil mnohých obchodných misií do tretich krajín. za 30 rokov, odkedy som v politike, som nazbieral množstvo skúseností, ktoré dobrý vyjednávač musí mať. Ja som bol v Európsky, členom Európskeho parlamentu, bol som aktívne zapojený do belgickej politiky a rovnako som um, sa podielal na vznik mnohých koalícií, spolupracoval som s osobami a ľuďmi, a ktorí museli prekročiť ideologické hranice. To sú predsa, to je predsa denný, živ, každodenný život e- politika. A, a, a, a, čo sa týka môjho portfólia, obchod eh, je vždy motorom príležitosti v Európe. Eh, ja, som, ja podporujem medzinárodný obchod na základe príslušných pravidiel. Avšak eh, to nie je len naivná viera v, vo voľný obchod a otvorený trh. Slobodný obchod musí byť nástrojom na vytváranie stability, prosperity a rozvoja, ak sa to podporuje príslušnými pravidlami a inštitúciami tak voľný obchod je prospešný pre obe strany. Ak je súčasťou viacerých opatrení, je to veľmi dobrý nástroj na podporu európskych hodnot, ako je udržateľný rozvoj a ľudské práva. A okrem toho náš, podporuje náš vlastný trh a tvorivosť, domáce domácu tvorivosť a No Rovnako je to dobré pre nás teda a, a aj zahraničie. Európa musí ísť príkladom, avšak to neznamená to, že by sme mali e, príjmať neferové obchodné praktiky alebo protekcionizmus iných. Nuž a preto a e, pri odpovedi na vaše a, e, písomné otázky som povedal, že obchod musí byť v službách komplexnejších obchodných cieľov EÚ. No a odkedy som sa stal v júli minulého roku e, komisárom, veľmi dobre som pochopil e, potrebu e, a význam obchodu. No a s vašim súhlasom budem ako budúci obchodný komisár pre obchod venovať veľkú pozornosť tejto oblasti európska politika musí venovať veľkú pozornosť najmenej rozvinutým svetovým krajinám, ale pomáhať im um, uplatniť sa vo svetovej ekonomike a pomáhať im aj pri tom, aby dosahovali sociálny pokrok a demokratickú stabilitu. Vážený pán predseda, um, vážení um, členovia výboru, chcel by som vám teraz načrtnúť 5 5 mojich priorít. Poprvé, podpora multilaterálneho obchodného systému. V súčasnosti je VTO pod veľkým tlakom. Um, ehm, rokovaní z Dauhy má problémy, e, systémy multilaterálneho obchodu, keď e, sa všetci členovia podboria, pod, podrobia, podrobia, podrobujú pravidlám riešenia sporov je jedným z najväčších eh, výdobytkov 20. storočia. No a VTO eh, má zavranie tomu, aby sa eh, svet dostal do protekcionistickej špirály a to je skutočne vynikajúce pre celý svet. Len VTO zabraňovalo a zabránilo tomu, aby svet zasiahla vlna protekcionizmu. Musíme si pripomínať, že VTO je najpokročilejší model globálnej správy a my musíme aj naďalej do tejto organizácie investovať politický kapitál. My musíme prehlbovať e, investície, po druhé, e, tak na bilaterálnej a regionálnej úrovni ako doplnok e, na miesto a nie náhradu toho, čo sa dá uskutočňovať multilaterálne Kanada, India, Kanada, Ukrajina, Latinská Amerika, Euromed eh, budú dominovať a eh, naše agende v budúcich rokoch. Rovnako naše obchodné správy so Singapúrom a Čínou eh, sú dôležité. V Ázii sa objavujú nové trhy a rovnako musíme sa lepšie integrovať s našimi susedmi ďalej. Dostanete návrh obchodnej dohody s Kóreou a ja myslím, že to je skutočne dobrá dohoda, ktorá bude prospešná e, pre naše hospodárstvo a ja sa teším na to, že to potom budeme hovoriť tu na pôde tohto výboru a na plenárnom zasadnutí. Po tretie, e, musíme e, zlepšiť spoluprácu s najväčšími ekonomikami sveta, hlavne s USA a Čínou. USA je skutočnou výzvou. Posledné štúdie, ktoré boli vykonané na žiadosť Komisie Európskeho parlamentu, ukázali, aké sú problémy pri prekonávaní colných bariér. A očakávame o dohod o voľnom obchode, ktoré, o ktorých sa v súčasnosti rokuje vyriešenie mnohých problémov. Riešenie netarifných bariér bude jedným, jednou z priorít transatlantickej hospodárskej rady, ktoré budem spolupredsedom. Musíme rokovať s Čínou, pretože vláda v Číne má čoraz väčšie, väčšiu úlohu vo svete ako globálny aktér. Ja dúfam, že Čína bude otvorená investíciám a obchodu, avšak musí preukazovať zodpovednosť a musí sa vyhnúť eh, napríklad eh, umelému podhodnocovaniu eh, meny. Po tretie, musíme ukončiť rokovania o dohodách o ekonomickom partnerstve s krajinami AKT. Ja budem pokračovať v otvorenosti a prístupe v posledných mesiacov na to, aby tie dohody sa zhodovali s pravidlami VTO a podporovali rozvoj čo sa týka rozvoja, tak e, budeme podporovať systém všeobecných preferencií, pretože 31. decembra 2011 vyprší súčasný systém. A na záver, komisia musí zaistiť, aby európske spoločnosti, či už sú to exportéry, importéry alebo e, alebo sú, sú účastníkmi hospodárskej súťaže, musia byť e, všetky zhodnotené rovnako. A preto je dôležitý prístup na tretie trhy a rovnako chcem prehodnotiť súčasné e, nástroje ochrany obchodu. No, po ukončení krízy e, chcem sa venovať otázke, či naše nástroje môžu byť ešte prehodnocované, zmenené, rovnako vzhľadom na výsledok rokovaní z Dauhy Tiež treba prehodnocovať nové právomoci Európskej únie s ohľadom na zahraničné investície a ochranu spoločnosti. Chcel by som povedať, že existujúce dohody medzi jednotlivými členskými štátmi a tretimi krajinami ostávajú naďalej platné. Následne musíme rozhodnúť o prioritách pre novú investičnú politiku EÚ, tak o mm, legislatíve, ako aj o krajinách, s ktorými budem rokovať. Vážený pán predseda, vážení členovia a poslanci Európskeho parlamentu, to je veľmi veľmi komplexná agenda, ale potrebujem, budem potrebovať vašu pomoc na jej realizáciu. V budúcich mesiacoch eh, budeme pomáhať parlamentu vykonovať svoje nové kompetencie a vrátanie novej rámcovej dohody medzi našimi inštitúciami. No a môžete sa spolahnúť na mňa, že ja budem s vami spolupracovať eh, tak v tomto výbore ako na plenárnom zasadnutí a budem vám poskytovať všetky informácie, dôležité pre vašu prácu. Možno nie vždy budeme mať rovnaké e, názory, ale ja si vždy veľmi pozorne vypočujem vaše e, slova. E, ja sa teším, môžeme hovoriť o detailoch spolupráce v rámci otázok a odpovedí, ale chcel by som povedať, že Lisabon vyžaduje kvalitatívnu zmenu našej spolupráce. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci nemohol som sa venovať všetkým témam, ktorým by som sa chcel venovať, spojenie medzi obchodom, klimatickými zmenami a ľudskými právami. Ja dúfam, že vy sa tomu budete venovať ešte vo svojich otázkach, aby som mohol objasniť politickú víziu aj v týchto témach. No a na záver by som vám mohol, môžem povedať následujúcu vec. Obchodná politika je dôležitou tým nástrojom našej hospodárskej politiky, ale aj naďalej je len prostriedkom e, na dosahovanie našich cieľov, sociálny pokrok, dobrá správa a vláda, rozvoj. Ja dúfam, že budeme spolupracovať na to, aby ste aj vy e, dokázali lepšie presadzovať svoje politické e, predstavy. Ďakujem. The first block of this, uh... Prvý blok otázok v rámci tohoto vypočutia začnú koordinátori v rámci výboru INTA a budú hovoriť mene politických skupín. Ako prvý vystúpi zastupca EPP, pán Kaspari. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán komisár, som veľmi rád, že krátko potom, ako Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, ste prišli medzi nás vy. Vy ste pôsobili v Európskom parlamente, pôsobili ste vo výbore pre ústavu a snažili ste sa vybojovať viac práv pre Európsky parlament. To je dobré. Práve preto by som sa chcel zamerať na dva body. Poprvé, dohode o voľnom obchode. V písomných odpovediach ste naznačili, že ak teda parlament potvrdí mandát, tak parlament mal byť to zapojený. Ako chcete zabezpečiť to, že potom, ako sa ukončia rokovania, nedojde k žiadnemu uplatňovaniu týchto dohod, ak parlament to neodsúhlasí? A po druhé, čo sa týka samostatnosti obchodnej politiky, vieme, že Lisabonská zmluva zaraďuje túto politiku pod zahraničnú politiku. Ako chcete zabezpečiť to, aby obchodná politika bola, tak povedať, samostatná a aby obchod nebol zaťažovaný inými záujmami v iných oblastiach politiky? Lebo včera sme počuli, že ako sa to niekedy snažia ľudia ovplyvniť. Thank you. Uh, now for the reply. Ďakujem pekne. A teraz pán Gucht. Gucht, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka toho uplatňovania, tak to je otázka, ktorá sa budeme musieť skoro zaoberať. Máme tu dohodu o voľnom chode s Koreou. Myslím si, že Lisabonská zmluva isté väčši zmenila. Máte tu, ste tak povedať, s kolegislátorom a to znamená, že musíte odsúhlasovať dohody o voľnom obchode. Včasné uplatnenie to nie je niečo nové, čo by sa zjavilo z ničoho nič napríklad aj pri tejto dohode s Kóreou, je to predsa bežnou praxou v medzinárodnom obchode. Ale samozrejme chápem, že predtým, ako parlament dá svoj súhlas, uplatňovanie takéto zmluvy by spôsobovalo problémy. To znamená, že musí to byť súčasťou rámcovej dohody, čo sa týka dohody s Kóreou. Čo týka, teda týka Kórej, tak ja som otvorený na diskusie s výborom a uvidíme, či sa nám podarí odsúhlasiť nejaký časový harmonogram, ktorý by viedol tomu, aby sa táto zmluva nezačala aplikovať bez súhlasu. Čo sa týka nezávislosti obchodnej politiky, samozrejme nezávislosť je veľmi relatívny pojem. Myslím si, že už ten charakter obchodnej politiky vedie k tomu, že určite sa nám podarí zabezpečiť jej nezávislosť, lebo je to taká exkluzívna kompetencia, jedna z mála takýchto exkluzívnych kompetencií, ktoré má Európska únia. Okrem toho, vy ste spolulegislátormi a musíte poskytnúť vás súhlas. Myslím si, že budete sa určite snažiť si zachovať takúto nezávislosť. Potom dôležité je aj si pozrieť, eh, aby, ako zabezpečiť nezávislosť voči externej službe Európskeho spoločenstva. Bo my nebudeme jej súčasťou, takže dovolte, aby som to takto naznačil. A samozrejme, mohol by som hovoriť dlhšie, ale viete, že mám iba dve minúty. Budete mať samozrejme možno ešte doplňujúce otázky. A teraz ešte doplňujúca otázka, jedna minúta. Pán Kaspar, nech sa páči. Vážený pán komisár, ostal by sa v rovnakej oblasti a vy ste spomínali, že Lisabonská zmluva vedie k tomu, že obchodná politika v obchodnej politike ráda a parlament na jednej úrovni. Čo chcete, ako chcete zabezpečiť to, aby to bolo aj v praxi? Lebo máme tu aj pravidlá, ako chcete v rámci nich zabezpečiť to, aby parlament pri eh, antidumpingových procesoch bol informovaný a bol zapojený do samotných postupov. A potom ešte ďalšia otázka v tejto súvislosti. Ako komisár pre, zahrani- pre zahraničný obchod rokujete s našimi partnermi v mnohých členských štátoch. Je to tak, že národní ministri si na takéto rokovania berú so sebou aj poslancov. Vedeli by ste si predstaviť, že v budúcnosti by ste na rokovania v zahraničí brali alebo pozvali aj poslancov nášho parlamentu tak s nimi rokovali? Thank you. One minute for the reply. Ďakujem pekne. Teraz pán de Gucht, jedna minúta na odpoveď. Respect to antidumping, um... Čo sa týka antidumpingu, áno, Vaše slovo bude dôležité, budeme o tom diskutovať. Rozhodovať bude komisia, je to súčasť komitológie. Čo sa týka veta v antidumpingových postupoch, to predsa by nebolo v súlade s Lisabonskou zmluvou, ale samozrejme ja budem otvorený voči vám a antidumpingový postup je veľmi dôležitý budem sa snažiť byť s vami v úzkom kontakte, aby sme vedeli, čo je v tom texte. To bude môj prístup a budeme o tom diskutovať. Čo sa týka pozývania poslancov na zahraničné cesty, samozrejme, rád by som to spravil. Dôležitá je otázka, či na to bude rozpočet, samozrejme. Ale dôležité bude rozlišovať medzi multilaterálnymi rokovaniami, ako je VTO, kde ste súčasťou delegácie EÚ, alebo bilaterálne rokovania, kde to je podstatne zložitejšie, lebo takéto bilaterálne rozhovory e, sú samozrejme iné a neviem, či by tí zahraniční partnery súhlasili. A teraz e, socialisti a demokrati, nech sa páči pán Arif, na jednu minútu. Vážený pán dezignovaný komisár, ja by som sa už vopred chcel poďakovať za vaše jasné odpovede. zmysle Lisabonskej zmluvy parlament sa zakomponuje do obchodnej politiky a tu ide samozrejme o definíciu e, mandátu na rokovania. Moja otázka, ide tu o novú stratégiu pre obchodnú politiku a v rámci tej agendy do roku 2020. To znamená, že stratégiu bude nutné asi prepracovať, Zaujímavé vaše plány. Má to byť taká obchodná politika, ktorá bude zapojená aj do priemyselnej politiky a bude vytvárať zamestnanosť. To znamená, že napríklad ako by ste chceli realizovať uh, politiku v oblasti leteckých služieb, tu myslím pre všetkým na, na uh, sa teraz čas na vašu odpoveď. Spolupráca s vašim výborom v rámci rokovaní bude veľmi dôležitá. Samozrejme, prešiel som si to aj s príslušnými službami, aj s generálnym tajomníkom a celé to bude súčasťou rámcovej dohody. Čo by som chcel na tomto mieste konkrétne prislúbiť, čo by som sa chcel zaviazať, a tu sa opieram o komentáre viacej členov vášho výboru, tak chcel by som povedať následovné. Dôležité bude, aby tu bol rýchlejší tok informácií od komisie k vášmu výboru, aby sme sa spoločne zamysleli nad tým, čo by sme mohli spraviť. A dôležité budú aj tie dôverné informácie. Niekedy budete musieť pracovať s obrovským množstvom informácií, bude dôležité uskutočňovať ad hoc briefingy. Dôležité bude posilniť vzťahy medzi vašim výborom, sekretariátom a vysokým predstaviteľmi DigiTrade, aby sme mohli operatívne dobre pracovať. Dôležité bude mať pravidelné e, briefingy o obchodných rokovaniach a dôležité bude aj rokovať o témach, kde vaši poslanci e, vedú rokovanie v rámci delegácií. Preto bude dôležité všetko zohľadniť v rámcovej dohode. Čo sa týkal tej druhej a tretej otázky, musím povedať, že žiaľ nestihal som si poznačiť vaše otázky. Viem, že čas ste mali obmedzený, aj moja kapacita je žiaľ obmedzená. To znamená, že nedokážem e, spracovať toľko informácií, keď ste ich položili tak rýchlo. Poprosil by som vás zopakovanie týchto otázok, lebo som ich nepochopil. Nie je to jazykový problém, je to otáz, otázka rýchlosti. Plňujúca otázka, máte možnosť preformulovať tie vaše otázky. Nech sa páči, na jedna minúta. Ďakujem pekne. Tu išlo o novú stratégiu obchodnej politiky v oblasti Agenda 2020. Zaujímalo by nás, aký je váš názor na túto tému. Obchodná politika musí byť predsa v súlade so skutočnou priemyselnou politikou, ktorá zabezpečuje zamestnanosť a potom ešte veľmi aktuálna otázka, čo sa týka nášho leteckého priemyslu, leteckej leteckých spoločností. Budete nás ochrániť voči Boeingu, voči VTO? Jedna minúta na odpoveď. Um, L'agenda 2020 eh, peut... Vážený pán Arif, agenda 2020 nemôže byť neúspešná, lebo vlastne sa iba teraz na nej pracuje, teraz sa koncipuje, takže bolo by to príliš unáhlené, keď sme ju takto označili. Obchodná politika je, tak povediac, dôležitým tromfom. Čo my vlastne potrebujeme ako výsledky v rámci 2020? No, poprvé potrebujeme samozrejme hospodársky rast a viac zamestnanosti. Dôležité sú aj tie ochranné opatrenia, ktoré budú zabezpečovať sociálne práva, ale samozrejme potrebujeme v prvom rade rast. A toto musíme samozrejme zohľadniť a preto musíme dobre pripraviť e, obchodnú politiku. Čo sa týka Airbusu, tak tu sú dve veci. Je to žaloba Airbusu voči Boeingu a Boeingu voči Airbusu. A už existuje aj predbežná správa k Airbusu. Pri v, čo sa týka Boeingu, tam to ešte nemáme, ale očakávame, že to dostaneme v júni tohoto roku. Samozrejme, dôležité bude prijať rozhodnutie vtedy, keď budú dispozícii obidve správy, lebo tie otázky, ktoré z toho vyplývajú, sú rovnaké. Musíme tieto otázky riešiť spoločne. Zároveň je nutné si uvedomiť, že tu ide o takmer výlučne právnický postup.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 vzťahy medzi e, zahraničnou politikou a obchodnou politikou. Ako vidíte váš vzťah s vysokou predstaviteľkou pre zahraničné vzťahy? Aké špecifika čo si myslíte, že budete musieť e, osobitne obhajovať v rámci vášho rezortu a ako sa postaráte o to, aby táto politika nepadla za obeť nejakým záujmom, osobným záujmom. No a druhá otázka. My by sme radi vedeli a zaujímalo by nás, či ak sa uskutočňujú medzinárodné zasadnutia, či budú prizvaní aj poslanci Európskeho parlamentu. Thank you. Two minutes for the reply, Mr. Ďakujem, nech sa páči, pán Dekuch, máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že na jednej strane obchodná politika predstavuje súčasť našej vonkajšej politiky, zahraničnej politiky a malo by to tak vždy byť. A má svoje určité osobitosti a ako som už aj povedal pánovi Kasparimu, myslím si, že sú aj určité ochranné ustanovenia k tomuto, že je to napríklad e, výhradená právomoc a komisia hrá teda tú hlavnú úlohu, pretože vlastne rokuje predovšetkým komisia o týchto obchodných dohodách. A myslím si, že to, že sme dostali väčšie kompetencie v rámci Lisabonu aj pre priame zahraničné investície, to znamená to, že vlastne naše nástroje, akými môžeme pôsobiť na medzinárodnej scéne, sú povýšené, takže mm, ja sa toho veľmi nebovím a myslím si, že dôležité je mať dobrú spoluprácu. A je tiež dobré, že má samozrejme o spoluprácu aj vysok, vysokou zástupkyňou. Napríklad, keď sme hovorili o antidumpingu, takisto, pretože aj na kolegiu mm, budeme musieť aj rôzne politické argumenty si vyrokovať, takže e, ja nemyslím si, že budeme mať žiadne problémy. A myslím si, že vysoká predstaviteľka v podstate bola mojou predchodkyňou v mojej oblasti môjho portfólia, takže ona presne vie, aké sú problémy. A čo sa týka prítomnosti na medzinárodných konferenciách, Áno, samozrejme, myslím si, že to je jasné a vyplýva to z VTO. A takisto mám pocit, že ste sa pýtali aj na výbor 133 a ten je zložitejší, pretože to sa dá robiť len za predpokladu, že dosiahneme dohodu s radou a členskými štátmi na tomto výbore. Takže ja predpokladám, že toto je niečo, o čom sa bude diskutovať v rámci rámcovej dohody, ale určite je to niečo iné, než e, otázka, ktorú kladiete na medzinárodných obchodných konferenciách. Máte doplňujúcu otázku, pán Kazák? Ďakujem pekne, pán komisár. Ja chápem, e, aké sú osobitosti takéhoto postupu, najmä vzhľadom k tomu, že Lisabonská zmluva bude ešte predmetom interpretácie a preto je dôležité založiť pravidla spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami. A ja by som bol rád, keby sa vám podarilo potvrdiť vašu dobrú vôľu spolupracovať s Európskym parlamentom takým spôsobom, aby sa Európsky parlament zúčastnil všetkých rokovaní a aby aj prítomnosť zástupcov Európskeho parlamentu bola zabezpečená aj vo výbore 133. Hm, budete nám môcť poskytnúť rovnaké informácie, aké budete poskytovať rade? Takéto isté informácie dostane aj parlament? One minute for the reply. Predseda, nech sa páči, máte jednu minútu na odpoveď. As, uh, uh, commission documents... No, čo sa týka hm, podkladov komisie, budete mať tie isté podklady, ktoré dostane aj rada. Myslím si, že je rovnako dôležité, nejde tu iba o dokumenty, ale ide o veľmi dôležité aj kedy tieto dokumenty dostanete. No, čo sa týka materiálov ostatných eh, zúčastnených strán, sú to krajiny, je to rada, členské štáty, to je eh, iná vec Samozrejme, že budeme vám poskytovať všetky informácie o štúdiách, o ktoré robíme, o plánovaní. Ja sa budem snažiť maximálne byť otvorený voči vám. Veď som predsa bol poslancom 15 rokov v tomto parlamente a stále som bojoval za väčšiu právomoci parlamentu a lepšiu spoluprácu. To sa nezmenilo, zmenila sa teraz len pozícia. Teraz som na druhej strane stola a nie som tam ale sám, tam je rada, členské štáty, kolegium. Takže toto bude musieť takisto všetko zvládnuť, takže, ale môžete sa na mňa stále spoliehať. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo zástupcovi zelených, pánovi Žadovi. Pán komisár, ja som tu. Pán komisár, Globálna stratégia EÚ bola vypracovaná ešte predtým, než došlo k prehlbeniu hospodárskej, finálnej, finančnej a sociálnej krízy. A takisto aj sa e, situácia mení oblasti klimatických zmien. Takže naša agenda ktorá e, vlastne bola prácou komisie, sa už postupne redukovala a obmedzovala sa na čisto aspekt, obchodné aspekty Európskej únie. A vy vo vašom úvodnom slove ste hovorili o tom, že finančné aspekty, finančné potravinové aspekty sú dôležité, ale mali ste čas o tom hovoriť. Chcel by som vedieť, či budete podporovať aj ambicioznú agendu silnej EU obchodnej európskej diplomácie, kde by sa zohľadnili aj e otázky financií, e, ekológie a meny. Máte dve minúty na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, ja budem zodpovedný za obchodnú politiku. To bude moje portfólio. Ostatné aspekty, ktoré ste spomínali, tie spadajú pod portfólio ostatných alebo iných komisárov. Um, ale komisia je kolegium a ja som presvedčený, že obchodná politika sa nedá rozvíjať alebo nemôže rozvíjať v osamotene vo váku. Má to samozrejme všetko vplyv na finančný systém vo svete, takisto aj na finančné služby. Súvisí to aj s tým, akým spôsobom sa má postupovať z hľadiska služieb na tomto trhu, aj vo vzťahu k finančnej kríze sú tu klim- aspekty klimatického charakteru, o ktorých sa rokovalo v Kodaní kde však bol taký zmiešaný dojem s výsledkom. Avšak akým spôsobom môže obchodná politika prispieť k riešeniu týchto problémov? Ja si myslím, že môže veľmi výrazne prispieť. osobitne z hľadiska potrebného financovania v rozvojových krajinách. Práve to by malo podporiť, pozbudiť ekonomický rozvoj. A vlastne obchodovanie týchto krajín je pre nich podstatné. Myslím si, že musíme mať holistický prístup k tomu, akým spôsobom sa obchoduje, celkovo holistický prístup k obchodnej politike EÚ, tak ako vlastne by malo byť v politike ako takej. Myslím si, že nie je celkom možné jednotlivé problémy od seba oddeliť. Musíme mať e, e, holistický celistý prístup k týmto problémom a takisto musíme vychádzať aj z toho. Sú tu ďalší kolegovia, ktorí majú na starosti tieto rôzne portfólia a my sa budeme musieť snažiť e, súľadiť tieto záujmy v rámci Európskej komisie. A čo sa týka mňa, ja budem vždy za holistický prístup. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Máte jednu minútu na doplňujúcu otázku. Vy máte Mm, z hľadiska mm, vašho portfólia máte na starosti takisto aj rôzne výnimky pre automobilový priemysel, napríklad dohodu s Južnou Kóreou, do toho by ste mohli zasahovať, takisto môžete zasahovať do výnimiek hľadiska emisí CO2, takisto budete mať kompetencie v oblasti e, cezhraničného zdaňovania. Pravda je, že ste prejavili určitú odvahu z hľadiska Demokratickej republiky Kongo. Bude mať e, komisia rovnakú odvahu z hľadiska Kolumbie. Nech sa páči, pán Dekuch, máte jednu minútu na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa ospravedlňujem, ale otázka Kolumbie ešte sa objaví opäť a na túto otázku sa, na to sa nedá zodpovedať za jednu minútu, pretože to bolo veľmi, veľmi zjednodušené, čo sa týka cezhraničných daní nie som celkom za. Myslím si, že to nie je celkom správny prístup. To je prístup, ktorý sa vás s množstvom praktických problémov, ako sme už boli svetkami v minulosti. Stále tu existuje veľké riziko toho, že to vyvolá obchodnú, obchodnú vojnu. A, a budú sa, bude tu určitý boj na tej globálnej úrovni a každý sa bude snažiť prebiť. Takže budeme musieť vyvodiť z toho také dôsledky, určité dôsledky aj v súvislosti s ochranou životného prostredia, ale myslím si, že musíme postupovať eh, so osúladeným postupom. Eh, musíme mať eh, politiku, ktorá bude jednoznačná, ale taká, ktorá bude zároveň zlučiteľná s zákonmi voľnej trhovej ekonomiky. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo zástupcovi európskych e, konzervatívcov a reformistov, pán e, Jananovi Zahradilovi. Máte jednu minútu. E, ja prejdem do češtiny, čo je môj rodný jazyk a moja otázka sa bude týkať Ruska. Rusko je dôležitým susedom Európskej únie. Budeme mať čoskoro novú dohodu s Ruskom. Chcem sa preto spýtať, že či ju vnímate ako začiatok nového strategického partnerstva a či ju vnímate ako nástroj, ktorý odstráni netarifné obchodné bariéry na strane Ruska a ktorý takisto aj umožní nediskriminujúci prístup k strategickým surovinám, ako sú ropa a zemný plyn, ktoré sú dôležité pre ekonomiku Európskej únie a pre jej energetickú bezpečnosť. Thank you. Two minutes for the reply, Mr. De Ďakujem pekne. Máte dve minúty, pán Dekuk. Energy security is of course energetická bezpečnosť je samozrejme veľmi podstatná otázka. A takisto aj DG obchod hrá v tomto veľmi dôležitú úlohu, pretože v rámci dohôd o voľnom obchode takisto rokujeme napríklad aj s Ukrajinou a je to práve DG pre obchod, trade, ktorý vlastne rokuje. A musím, vlastne staráme sa o túto zmluvu, ale v rámci všetkých týchto rokovaní je to vlastne práve DG obchod. Je vždy dôležité v týchto rokovaniach, aby boli dosiahnuté skutočné záväzky, povinnosti v rámci týchto rámcových dohôd. A tie by mali obsahovať aj mechanizmy na riešenie sporov, čo je pravda jedna z najdôležitejších e, vlastností týchto dohôd o voľnom obchode. A tá vaša ďalšia otázka, ktorá sa týka netarifných e, bariér. Ja som presvedčený, že to je určite jeden z najväčších problémov komerčnej obchodnej politiky a to je ešte možno, že aj e, bude väčší problém v najbližších rokoch než tie obchodné dohody, pretože um, aj e, keď e, aj na VTO úrovni e, sa robí prieskum rôznych týchto netarifných bariér. Bojovali sme s 10 rokov alebo viac, aby sme sa zbavili týchto netarifných bariér a obávam sa, že stále viac a viac týchto bariér sa bude ujavovať. Každý bude mať svoj osobitný prístup k tomu. K tomu. Obávam sa, že v najbližších rokoch prístup k tomuto problému sa bude musieť robiť žiaľ len na bilaterálnej úrovni, než na úrovni VTO, pretože zatiaľ k tomu nemáme správne alebo príslušné prí, e, nástroje ani, mm, ani, ani postupy. Takže toto je naozaj dôležitá vec, e, ktorú si budem musieť vziať za svoju srdcovú záležitosť. E, doplňujúca otázka na jednu minútu. Nech sa páči. No, že ja budem pokračovať v otázke o Rusku. Chcel by som sa spýtať, či podporujete členstvo Ruska v Svetovej obchodnej organizácii VTO, keď je aj zároveň v colnej únii s Bieloruskom a s Kazachstanom. A že či taktiež podporujete začlenenie asociačných dohôd alebo dokonca aj dohôd o voľnom obchode s Bieloruskom alebo Kazachstanom do sféry alebo do oblasti východného partnerstva. Predseda, ďakujem pekne za presné otázky. Nech sa páči, máte jednu minútu na odpoveď. Áno, ja podporujem vstup Ruska do VTO. Ale samozrejme, že to závisí aj od Ruska, pretože uzavreli dohodu o celnej únii s Bieloruskom a Kazachstanom. A aj keď eh, prezident Medvedev eh, na samite, myslím to bolo v oktobri, slúbil, že sa pokúsia vstúpiť do VTO čo najskôr, tak uvidíme, ako sa to celé vyvinie v praxi. Či dajú prednosť celnej únii alebo časti vo VTO, pretože potom to spôsobuje ďalšie problémy, ktoré súvisia potom s ďalšími tarifami, tie sa zvýšili, teda clá sa zvyšujú E, vidíte, že v podstate Rusko momentálne pôsobí proti tým záväzkom, ktoré prijalo e, aj s Európskou úniou vo vzťahu k ich vstupu do VTO, aj keď to boli dočasné opatrenia, ale to sú všetko veľmi, veľmi citlivé veci. A potom, čo sa týka dohod o voľnom obchode. If you give me more time, Chairman, I will answer, but... Uh, Predseda, žiaľ, keby ste mi dali viac času budete musieť sa tejto otázke vrátiť ešte vo niektorých z budúcich odpovedí. Teraz by som dal slovo zástupcovi skupiny GUE z Zjednotenej Európskej ľavice, pánovi Šolcovi. Vážený pán dezignovaný e, komisár, v rámci vašich priorít e, ste hovorili tak o rokovaniach z Dauhy, ako aj o stratégii 2020, o tom, že by to mali byť priority vašich budúcich možných priorít. No a preto by som sa chcel ešte k tomu opýtať. Vaša analýza ehm, dôvodov ehm, krachu rokovaní z Dauhy do dnešného dňa. No a s ohľadom na tento krach chcete, chcete rokovať aj naďalej tak ako doteraz, alebo myslíte, že starý mandát ktorý podľa môjho roku, podľa môjho názoru, už v roku 2010 je takým dinosaurom. Ehm, myslíte, že tento mandát zodpovedá súčasným podmienkam, hospodárskym podmienkam, hlavne z na hospodárskú a sociálnu krízu súčasnému svetu? Ďakujem pekne. Dve minúty na odpoveď. Ak chcete, môžete sa vrátiť aj k iným otázkom, ak máte čas. Nož, aké sú dôvody? Poprvé, ja by som nechcel hovoriť o nejakom zlyhaní alebo krachu, pretože e, z 90% sme vyriešili všetky problémy nuž a ja osobne som presvedčený o tom, že rokovania z Dauhy budú uzavreté. Neviem, či to bude v roku 2010 alebo 2011, ale ja som o tom presvedčený a preto som o tom, o tom hovoril ako mojej prvej priorite. Musíme túto e, dohodu uzavrieť čo bude nasledovať, to je ďalšia otázka. No a to uh, indikuje o tom, či hovorím o mandáte. Nie, ja si myslím, že nemáme meniť mandát. A treba to robiť v priebehu rokovaní, len by to stálo časť, čas a komplikovalo veci. Samozrejme, v Dauhe nevyriešime všetko, ale stále je tu čas. Ešte potom my by sme sa nemali snažiť uzavrieť túto dohodu mm, unáhlenia čo najskôr. Viem, že sú o to tiež otázky, či by sme nemali zmeniť rozhodnutie a rozhodovacie mechanizmy. To však nie je realistické. Kolo rokovaní z Dauhy sa uzavrie a následne sa uskutočnia rokovania len na základe konsenzu, nie sú iné možnosti. A či to už zlyha medzi USA, Čínou a Indiou, aj keby sme mali pravidlo nejaké väčšiny, tak oni budú mať stále právo veta. Nie, nehovoríme o väčšine, ale hovoríme o stále rozdielnosti zásadných e, názorov e, v niektorých témach, hlavne čo sa týka polnohospodárstva. Jedna minúta na dodatočnú otázku, pán Šolc. Nož, nemyslíte, že aj napriek tomu a práve e, s ohľadom na otázku, ktorú položil pán Žadol, a totiž klimatické výzvy, otázky prekonávania chudoby, potravinovej krízy. Nemyslíte, že práve toto, kvôli tomu to bude dohoda VTO nevyhnutná. No a nemali by sme preto sa zamyslieť nad tým, ako Ehm, by malo byť ehm, VTO zásadne všeobecne ehm, reformované, aby sme dokázali vyriešiť tieto globálne otázky aby sme rozvinuli model najlepšej medzinárodnej spolupráce a nebudete sa zasadzovať za budovanie nového mechanizmu parlamentných zhromaždení, tak aby ľudia a občania všetkých krajín, ktorí sa snažia na novo zreformovať a zorganizovať tento e, medzinárodný obchod, aby sa mohli zúčastňovať na multilaterálnych zasadnutiach takéto organizácie. Nech sa páči, Dengu, jedna minúta na odpoveď. Nože dôležité je, že kolo rokovaní z Dauhy, e, ktoré sa vníma ako rozvojové kolo, má, aby to malo aj rozvojový výsledok. To je veľmi dôležité. No a to sa týka tak eh, rozvojových krajín, krajín Južnej pologule. No a to sa odakrilo aj v doterajších výsledkoch. My, Európska únia, sme najväčšími podporovateľmi toho, že to má byť rozvojové kolorokovaním a rovnako to implikuje klimatické zmeny a to, ako môže k tomu prispieť obchod, pretože financie musia pochádzať z nejakého e, zdroja, hlavne na hospodársky rast a rozvojového sveta, z štátnych rozpočtov. No a či by VTO malo mať rozšírenú agendu a či by e, mal riešiť otázky a klimatické zmeny. Áno, obchodný komponent musí byť prerokovaný aj na je to ale je dôležité, aby medzinárodná organizácia zostala sústredená a sústredila sa na jeden cieľ. No a VTO je organizáciou kvalitatívne je vyššie ako agentúry OSN. Ďakujem pekne a teraz zástupca EFD, pán Dartmouth, vážený pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár, 27 členských štátov Európskej únie majú hospodárstva skutočne rôzne, rôzne. No a jediné zastúpenie, ktoré členské štáty EÚ, vrátane Veľkej Británie majú v OSN, je cez komisára pre obchod. Ako vy, ako komisár, budete pokračovať rovnomerne a v záujme, a to spravodlivom a rovnomerne záujme každého členského štátu, pretože máte aj skutočne um, bohatú politickú agendu, o ktorej ste hovorili aj vo svojich vodných slovách a týkalo sa toho aj viacej otázok. Ďakujem pekne. Dve minúty na odpoveď, pán de Gucht. Ja myslím, že jedinečnou charakteristikou a vlastnosťou Európskej únie je to, že dosahujeme a príjmame spoločné stanoviská a tie potom obhajujeme a obraňujeme na medzinárodnej scéne. A tá pripomienka o obchodnej politike, tá sa týka každej oblasti politiky sme síce rozdielní, ale je nás dokopy 27. Máme rozhodovacie mechanizmy e, v Lisabonskej zmluve. Týka sa to tam aj obchodu, parlament bude e, v plnej miere zapojený. Samozrejme, nie sú tam len politické rozdiely, ale v niektorých témach aj národné rozdiely. No a my v EÚ musíme prekonávať tieto rozdiely a to je sú názorové rozdiely veľmi jednoduché medzi vami a mnou, ale preto ste v parlamente a vy máte vaše názory, a mám tiež osobné názory, o ktorých sa teraz nehovorí. Ja teraz hovorím o názoroch a stanoviskách kolegia Európskej komisie. A ten problém je komplikovaný a je jasné, že obchod je komplexnou témou s množstvom politických konotácií. No a ja si myslím, že bolo lepšie, aby sme, aby sme mali len jedného obchodného komisára a nie dvoch alebo troch, ktorí by vykonávali túto funkciu. A jedna minúta na doplňujúcu otázku. A ja to, ja to poviem, že je obdivhodné, že ste dokázali v takom krátkom čase zodpovedať takú komplexnú otázku. Ja ako poslanec Európskej, Európskeho parlamentu predtým, než v roku 1973 eh, Spojené kráľovstvo vstúpilo eh, do spoločného obchodného priestoru. No a dovtedy sme mali veľký obchodný prebytok a odtedy sa bohužiaľ eh, trápime s obchodným deficitom a preto by som bol rád, aby sme mali náš vlastný, naš, naše vlastné zastúpenie. A teraz doplňujúca otázka. Možno by ste nám mohli povedať niečo o politickej agende. A hovorili ste o tom stručne aj vo vašich písomných odpovediach. Nech sa páči, jedna minúta na odpoveď, pán de Gucht. Možno mm, je dobré, že tá prvá otázka, ktorú ste položili, možno by bolo dobré, keby ste o tom hovorili aj vo Westministri s vašou vládou. No a ja myslím, že obchod v 70. rokoch a 80. rokoch e, veľmi výrazne narastol, takže ja sa nebudem venovať tomu, čo sa mne zdá, že je skôr taká internet záležitosť. No čo sa týka mojej politickej agendy, e, ja si myslím, že ja som v mojich úvodných slovách veľmi jasne povedal, čo budem robiť. No a politická agenda je taká, že ja som presvedčený, že obchodná politika bude slúžiť lepšie integrovanej zahraničnej politike EÚ, ale rovnako treba sa postarať o to, aby sme ostali nezávislí, aby sme si zachovali naše špecifika, pretože ak nie, tak tým sa rokovania veľmi skomplikujú. Takže ja nedovolím tu um, Ja nedovolím tu nejakú nadradenosť obchodnej politiky a rovnako nedovolím, aby eh, obchodná politika bola založená na hospodárskych eh, nejakých iných domienkach. No a preto je ten kolegium a rovnako je veľmi dobré, že rada a komisia a eh, spolupracuje s veľkým predstaviteľom. Ďakujem pekne a ja som umožnil viac sekúnd. Yeah all time in first reply. Eh, som možno trochu viac času, pretože prvou, odpoveď, prvá odpoveď bola veľmi slušná. No a teraz uh, prechádzame k ďalšiemu bloku otázok. A to sú otázky uh, výborov, ktoré boli uh, prizvané na toto vypočutie a ktoré sa zaujímajú o vypočutie obchodného komisára. Je to výbor DV a výbor AFET. No a teraz dávam slovo pani Žoli, ktorá je predsedničkou výboru DV. No a teraz len máme 4 minúty. Jedna otázka na jedna minúta na otázku, jedna, minú, jedna minúta na odpoveď. Takže pani Žoli, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa spýtať dezignovaného komisára a chcel by som poprosiť o pár príkladov toho, ako chce zabezpečiť, aby všetky nové obchodné dohody zodpovedali článku 208 Lisabonskej zmluvy, ktorá vyžaduje, aby Európska únia zohľadnila ciele rozvojovej spolupráce a politík, ktoré implementovala. To znamená, že musíme zohľadniť tieto veci predtým, ako e, uzavrieme nejaké dohody, musím si uvedomiť dopad na rozvojové krajiny. Ako budete interpretovať tento článok? Pán predseda, máte minútu na zodpovedanie, pán Deguch. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja už som komisárom pre rozvoj a viem, že to nebudem už dlhú dobu, ale samozrejme budem na to myslieť a chcel by som zabezpečiť, aby, aby sme v rámci dohy dosiahli práve to, aby sme pomáhali rozvoj, rozvojovým krajinám. Lebo ja som pevne presvedčený, že ak sa na férovej báze stanú rozvojové štáty, ak sa nestanú na, na báze e, rozvojové krajiny súčasťou takéto spolupráce, tak im vôbec nepomôžeme. Tu myslím napríklad na Afriku. Môžete si uvedomiť sever, ale aj juh a samotný ten juh, aké sú tam problémy. Napríklad si zoberme EPA, teda dohody a hospodárske spolupráce. Musíme tam zohľadniť plnej miere ich potreby. Myslím si, že niekedy aj tie samotné názvy dohovod nie sú správne, možno by to malo, by sa vola, malo volať partnerstvo pre spoluprácu. Ďakujem pekne. Teraz doplňujúca otázka pani Žoli. Jednu minútu. Not question. No, Mám otázku. Dobre, teraz sa dostávame k zástupcovi výboru AFED. Je to pán Provera. On my left. Grazie, presidente. Signor de Gucht. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán de Gucht. Priemysel v Európe je tvorný pre všetky malými a strednými podnikmi. Akým spôsobom by mohli inštitúcie zabezpečiť to, aby nedochádzalo k skresľovaniu hospodárskej súťaže. Tu ide o obrovský hospodársky priestor, kde tak či tak už eh, vládne veľká konkurencia medzi podnikmi. Akým spôsobom môžeme zabezpečiť to, aby tu existoval určitý ochranný systém pre tieto podniky a ako môžeme posilniť napríklad, tu ide aj o vzťahy z USA, akým spôsobom môžeme harmonizovať naše vzťahy, alebo potom Čína, boj proti podvodom, ochrana duševného vlastníctva, akým spôsobom chce komisia postupovať v tejto oblasti, aby sme mali vyvážené obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a týmito obchodnými partnermi. Myslím pre všetkým USA a Čínu. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán de Gucht, môžete zodpovedať. Uh, Vážený pán, pán Provera, správne te, ste poukázali na to, že malé a stredné podniky sú veľmi dôležité pre naše národné ekonomiky je pravdou, že tieto podniky sú podstatne zraniteľnejšie pre netarifné bariéry ako e, obrovské medzinárodné koncerny. To znamená, že musíme e, si to pozrieť a musíme dbať na ich záujmy. Preto je dôležité, aby pri všetkých dohodách o voľnom obchode s tretími štátmi to sa toto zohľadnilo. Čo sa týka nástrojov na obranu obchodu, tak je to súčasťou môjho prehlásenia v rámci mojich úloh, je, že chceme si to pozrieť, posúdiť to, ale myslím si, že až po uzavretí kola dohy. Uvidíme potom, aké budú naše skúsenosti. To bol po prvé, po druhé, keď si pozriete ten obchodný objem, ktorého sa týkajú tieto TDI, tak sú to 2%. Pozrite si USA alebo Čínu, a vidíte, že v 98% prípadov nie sú žiadne problémy. To znamená, že nemali sme to nejako preceňovať. A po tretie, ako som už aj spomenul, ja som za to, aby sme sa opierali o pravidlá a aby sme tu nemali nejaké, nejako príliš veľa politických úvah. A takto budeme postupovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Doplňujúca otázka na jednu minútu. Ďakujem pekne. Čo sa týka obchodných dohôd na bilaterálnej úrovni. Tu ma zaujímalo, akú stratégiu bude sledovať komisia, aby ste pokračovali pri rokovaniach s dôležitými obchodnými regiónmi, ako je Mercosur alebo Ázia. Nech sa páči teraz jednu minútu, lebo vy ste prekročili pri celcom kole váš čas. Váš komisár je prospech regionálneho prístupu, ale samozrejme vieme, že sú tam aj isté problémy lebo nie všetky štáty v danom regióne sú na takej úrovni, sa takú, úrovni, ako, ako máme s krajinami ASEANu. Toto aj navrhovala komisia a rada vyhovela tomuto návrhu. To znamená, že mali by sme sa snažiť nejako obnoviť rokovania s ASEANom, mali by sme začať bilaterálnymi rokovaniami, začneme s Singapurom a Vietnamom a možno Tajskom. Dôležitý bude takýto regionálny politický prístup, kde je myšlienka, aby ostatní sa mohli tomu pripojiť. No a čo sa týka Mercosuru, tam je to trošku zložitejšie. E, diskusie sa rokovane začali, e, sa skončili, zastavili a dôležité je si pozrieť to, čo chcú vlastne naši partnery a sú tam problémy, ktoré nutné riešiť. Ďakujem pekne. A teraz sa dostávame k tretiemu bloku. A slovo dostanú členové výboru INTA. Začneme poslancom za EPP. Je to kolegyňa pani Saifi. Nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán de Gucht, ja by som sa chcela zamerať na protidumpingové opatrenia toto je téma, ktorá bola veľmi aktuálna v poslednom volebnom období, ale je to aktuálne aj teraz. Iste viete, že náš priemysel potrebuje mať antidumpingové opatrenia, ktoré sú efektívne. Musíme bojovať proti neférovej konkurencii. A vy ste aj povedali, že vy nechcete e, pripustiť žiadne dumpingové praktiky a zároveň ste aj povedali, že je nevyhnutné mať pravidlá, to znamená, že nie je možné iba povedať, že chceme mať voľný obchod. Keď hovoríte o antidumpingu, viete eh, nám poskytnúť nejaké detaily? Čo sa týkalo Petra Mendelsona, on sa snažil zlepšiť nástroje v tejto oblasti, ale čo sa stalo? Došlo k zoslabeniu. Ďakujem pekne a teraz eh, vaša odpoveď, nech sa páči. Ďakujem pekne za položenú otázku. Ja som už vlastne toto zodpovedal. Myslím si, že je dôležité, aby sme počkali na výsledok e, dohy. Samozrejme, ale vychádzam z toho, že sa to podarí uzavrieť v dohľadnom čase. Riešiť tento problém, to je samozrejme mojou prioritu a práve preto sa nad tým zamýšľam. Samozrejme chápem, že máte isté obavy že by toto sa mohlo uberať takým laxnejším smerom, ale to nie je vôbec môj prístup. Čo my potrebujeme, je mať efektívnu antidumpingovú politiku. Táto musí byť spolahlivá a aj naši partnery musia presne vedieť, čo môžu očakávať. Je dôležité, aby vedeli, čo nastane, ak dojde k takýmto krokom, aby to odrádzalo mnohých od týchto praktík. Samozrejme, máme tu aj určité tromfy, ktoré musíme použiť. Samozrejme, dôležité je si veľmi rozmyslieť, čo chceme robiť a dôležité je potom aj konať. V niektorých prípadoch budú určite nevyhnutné takéto antidumpingové opatrenia. Ale ako som hovoril, problém je seba malej oblasti nášho obchodu. A teraz doplňujúca otázka, pani Saifa. Áno. Vážený pán de Gucht. Neposkytli nám nejako viacero detailov, ale rátame s tým, že ich dostaneme v budúcnosti. Teraz iná vec. Akým spôsobom chcete garantovať nezávislosť tých orgánov, ktoré budú e, posudzovať tieto otázky? Ide o to, aby boli neporušené tie základné pravidlá antidumpingu. Budete to s nami konzultovať, brate sa na nás, lebo to je dôležitá otázka. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Myslím si, že tieto orgány sú nezávislé, kvalita ich práca je skutočne veľmi vysoká, oni postupujú veľmi profesionálne v prípadoch boja proti dumpingu. Samozrejme, dôležité je garantovať túto nezávislosť aj v budúcnosti. Potrebujeme mať aj naďalej legislatívu, ktorá bude riešiť antidumping. Samozrejme, je to istý tromf pre nás. A možno bude nevyhnutné, samozrejme, to v budúcnosti prispôsobiť novým okolnostiam. Práve v oblasti obchodu a tej klímy v oblasti obchodu je dôležité mať pravidlá proti dumpingu. A som už spomínal, že možno bude nevyhnutné upraviť túto politiku, ale nemôžem postupovať laxne. A teraz dám slovo zástupcovi socialistov a demokratov. Slovo pán Martin, nech sa páči. Thanks very much, Karol. Ďakujem pekne, Karel. Ja viem z tvojej minulosti, že si čestným politikom ale bol som trošku dnes ráno sklamaný, vtedy keď si povedala, že mám svoj osobný názor, ale toto je stanovisko komisie, stanovisko e, rady. A dnes dopoludne sme práve chceli počuť tvoje osobné názory, pretože nech, dnes nechceme počúvať názory komisie, ale e, tvoje stanoviska. Ja som sa chcel dotknúť otázky koherentnosti politiky ako eh, ešte vieš, koľko peňazí ide na rôzne druhy politík, pomoci, pomoc v tej, v tej eh, oblasti a takisto eh, vstupujeme do zmluv bilaterálnych, multilaterálnych a podobne. Môžeš zabezpečiť, aby tieto zmluvy neobsahovali už ustanovenia TRIPS+, plus. a keď sa napríklad pozrieme na Indiu, ešte sú tu stále niektorí poslanci v parlamente, ktorí presadzujú ustanovenia TRIPS+. Jedna minúta na odpoveď. všetkým, myslím si, že z 99% je môj názor osobný, taký ako je stanovisko e, kolegia a to 1% to si nechám pre seba. Ale ja verím, že každá ľudská bytosť má e, základné právo prístupu k liečivám a nie je to vonkoncom jednoduché, súvisí to aj s otázkou ochrany duševného vlastníctva a podobne, ale myslím si, že by to malo byť našou politikou a aj je takou politikou, aby sme e, chránili toto právo. No, myslím si, že snažíme sa o to v našej e, celnej politike, aj keď s tým boli určité problémy problémy síce boli, ale konečný dôsledok vždy nakoniec bol, že sa liečiva dostali tam, kde sa mali dostať. Viem, že tu existuje veľká diskusia o tom, že či majú byť ustanovenia TRIPS plus ešte v niektorých eh, dohodách o voľnom obchode, No, ja nie som e, vyslovene proti tomu, ale myslím si, že na druhej strane je dosť možné, že na jednej strane budete mať e, takéto ustanovenia pre určité konkrétne dôvody e, a určité konkrétne produkty a na druhej strane to bude skompenzované nejakým spôsobom určitého paralelného vplyvu. Ešte máte jednu minútu na doplňujúcu otázku. No už bez ohľadu na to, na otázky cieľ, um, Chceli by ste robiť eh, revíziu smernice 133, ktorá sa týka cieľ. A ešte by som sa chcel dostať otázky Indie v súvislosti s farmaceutickým priemyslom, pretože Indie je veľmi veľkým producentom generík a ak teda sa dostanú tieto e, ustanovenia do zmluvy, tak potom všetkým týmto krajinám, ako je India, budú, tieto budú môcť vyrábať veľmi lacné liečivá. Už dohoda o voľnom obchode s Indiou ešte stále sa o nej rokuje a ja budem veľmi dôkladne sledovať alebo starať sa o to, aby teda sa nedostali generika do dohody o voľnom obchode. Ja sa o to budem zasadzovať, ale môžu byť určité konkrétne problémy s niektorými konkrétnymi produktami, ktoré môžu napokon poviesť k určitým výnimkám e, z ustanoveniach TRIPS+. Ja tým pádom nemôžem vám nič vylúčiť, ale myšlienka je taká, že by v rozvojových krajinách mali mať všetci prístup k liečivám a to by sme mali podporovať. A takisto sa pozrieme aj na toto nariadenie, ktoré ste práve spomenuli, aj keď to samozrejme trvá určitú dobu, ale sú určité veci, ktoré treba robiť e, zrejme rýchlo, aby sa zabránilo tomu, čo sa udialo napríklad nedávno v Holandsku a podobne. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dávam slovo pani Kuis Hardrovo CPP. E Srečne vás vítam, vážený pán dezignovaný komisár. Myslím si, že som tu asi jediná flámka v tejto sále a som teda členkou tohoto výboru. Teraz by som položila otázku. Čo sa týka Ruska, vy ste svojho času povedali, že Rusko je veľmi dôležité v rámci našich obchodných vzťahov, čo je jasné z hľadiska Európskej únie. A vy ste aj povedali, že samozrejme tie štáty majú rozličnú perspektívu, či náhľad na ten názor, akým spôsobom sa má pristupovať k Rusku. A vy ste samotne, vy ste povedali, že vlastne ani vám nie je jasné, či Rusko sa chce stať členom VTO. Preto moja otázka na vás. Ako si predstavujete, že ako môžeme podporiť e, naše obchodné vzťahy s alebo bez členstva v VTO? A ako chcete spolupracovať s ostatnými členmi komisie to znamená, chcete tu, postup, no znamená, chcete tu postupať pragmaticky, alebo či tu chcete zakomponovať nejaké fundamentálne prvky. We'll acknowledge that it's, it's very difficult to give an answer to that in... No už neviem, či sa mi podarí dať do toto odpoveď za 60 sekúnd, ale verím, že máme v Európskej únii podstatný záujem o dobré vzťahy s Ruskom, či už je to politického charakteru alebo politickej či ekonomickej oblasti. A myslím si, že toto musíme chrániť práve určitými zmluvnými povinnosťami. A preto si myslím, že tú dohodu, o ktorej momentálne rokujeme, tá je veľmi dôležitá a kapitola, ktorá sa týka obchodu, tá musí byť veľmi dobre vypracovaná, preto si myslím, že je veľmi dobre, že Rusko eh, by malo vstúpiť čo najskôr do VTO, lebo to takisto súvisí s určitými eh, mluvnými povinnosťami, ktoré sa musia dodržiavať. A myslím si, že je veľmi dôležité aj z politického hľadiska s nimi rokovať, pretože sú našimi susedmi a budú nimi aj v budúcnosti. Takže máme všetok záujem o toto. A na druhej strane môžem len uznať, že momentálne sú problémy. Napríklad aj v obchodnej oblasti, pretože zvýšili jednostranne viaceré tarify clá. To môžu robiť v zásade kedykoľvek, aj keď slúbili, že to neurobia. V rámci našich dohôd s nimi slúbili, že to neurobia. Ale mnohé z týchto vecí sa mohli oveľa jednoduchšie vyriešiť, ak by boli jasné zmluvné podmienky tak pre Rusko, ako aj pre EÚ Ehm, už pre následovnú otázku máte len 50 eh, sekúnd, pretože ste veľmi viacej času, no už eh, táto otázka sa takisto týka Ruska, ale nie iba Ruska. Myslím si, že je veľmi dôležité, že musíme sa starať o zabezpečenie eh, energie a predovšetkým spolahlivé zásobovanie energiami a budete musieť spolupracovať ehm, s e, celým radom ostatných komisárov. To znamená, že nesúvisí to len e, súvislosť s Ruskom, ale aj to obsahuje väčšiu spoluprácu aj s Ukrajinou, Iránom, Irakom a podobne. Akým spôsobom si predstavujete takúto spoluprácu? Akým spôsobom sa chcete pokúsiť o to, aby úloha komisára pre obchod prepadla sa vlastne v tomto veľmi komplexnom poli. A no potom ďalšia otázka už bude len veľmi stručná. Moja kolegyňa pani Saifi sa spýtala, že či chcete aby, že, či, že, že, aby sa, že, že či chcete, aby sa, alebo on, že či bude parlament zúčastnený rokovaní o antidumpingu. Otázka teda je áno alebo nie. Predseda, už máte 40 sekúnd na odpoveď. Proprement dit, je No, čo sa týka rokovaní, týchto rokovaní tieto by mala viesť komisia, ale som ochotný za mi prediskutovať aj tieto témy a vypočuť si vaše návrhy pozorným spôsobom, ale rokovanie je kompetenciou komisie a ja si myslím, že je to aj zároveň lepšie. A po druhé, čo sa týka zásobovania energiami a spoľahlivosťou dodávok, ja nemám obavy e, z hľadiska nezávislosti obchodnej politiky alebo jej prípadného oslabenia. Skôr si myslím, že naše vonkajšie hospodárske vzťahy sa rozvíjajú stále intenzívnejšie a práve to môže poslúžiť našej obchodnej politike. Nemám ani problémy z hľadiska spolupráce s vonkajšími útvarmi, ale my si musíme držať e, svoju nezávislosť aj z hľadiska kompetencií a veľmi silne podporujem nezávislosť predseda. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo, slovo pánovi Sustovi zo sociálnej demokratickej skupiny. Ďakujem pekne, pán navrhovaný komisár. Ehm, ekonomická kríza ešte sa neskončila a e, tá zo sebou priniesla veľké množstvo rôznych legislatívnych opatrení, ktoré budú predstavovať obnovu reálnej ekonomiky a predovšetkým výrobného priemyslu. A pýtam sa vás teda, aká je vaše, e, vaša pozícia k návrhu nariadenia o zavedení povinného označovania pôvodu tovaru, ktoré pochádza z územia mimo Európskej únie a to je niečo, k tomu sme sa už aj vyjadrili vo väčšine minulý týždeň. A aký je teda váš návrh, akým spôsobom sa dá lepšie koordinovať boj proti falšovaniu ehm, a pirátstvu v Európe aj vo svete a takisto, aby ste sa zamysleli aj eh, nad dohodou o s Koreou a aký bude mať táto dohoda vplyv eh, na, na ekonomiku a nie len z akademického e, hľadiska, ale konkrétne, akým spôsobom to, sa to dotkne niektorých sektorov, konkrétne v Taliansku. Máte jednu minútu na odpoveď, ďakujem pekne. Viete, že sú rôzne názory na návrh Made in, vyrobené v parlamento. Podporuje, rada to nepodporuje. Takže budeme sa snažiť e, dopracovať sa k takému návrhu, ktorý to umožní. Moja predchodkynia Catherine Ashton e, pripravila určité návrhy, návrhy ešte v oktobri a ja dúfam, že to teda zjednoduší ten rozhodovací proces. Samozrejme, čo sa týka pirátstva, to poznám. To je otázka, ktorá bude musieť byť rozhodnutá ešte v rámci spolurozhodovania aj v rámci Lisabonu. Um, to je potrebné bojovať proti tomuto, ale ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme dostali dohodu o tovaroch a o dohodu o boji proti pirátstvu a falšovaniu, takže ale verím, že sa potom to dostane na, otáz- na úroveň e, VTO. Doplňujúca otázka čo sa týka ešte tej otázky o Koreji, ja myslím, že by bolo dobre, keby ste sa trošku ešte viac zmienil o zmluve, obchodnej zmluve s Koreou. No už ja si nemyslím, že to predstavuje problém. Táto zmluva o voľnom obchode s Koreou sú určité sektory, o ktorých treba ešte diskutovať, konkrétne napríklad automobilový priemysel, ale napríklad celkovo je toto len veľmi malá časť toho, obchodného toku medzi EÚ a Koreou a myslím si, že je to e, takisto uvedené alebo dotknuté aj v dohode v základných ustanoveniach takejto dohody o voľnom obchode. Sú tam aj určité ochranné ustanovenia na dobu 4 rokov. Myslím si, že to je dostatočne adekvátne, ale samozrejme, že o týchto otázkach môžeme diskutovať a ja som ochotný o tom diskutovať aj čo najskôr, ale nejako si nemyslím, že je to vo výrobnom sektore oveľa inakšie alebo horšie než v iných sektoroch. Predseda teraz za EPP, pán Winkler, na jednu minútu. Thank you. Thank you, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár. Dovolte mi uh, citovať vaše slova. E, vy ste hovorili, že e, obchod je silným motorom pre rast. Ako bývalý minister obchodu v Rumunsku som si to vypočul s veľkým uspokojením. Ja som e, si takýto takýto prístup si veľmi cením a mňa by zaujímali vaše pripomienky k dohode, dohode CEFTA z roku 2006. No a ako hodnotný nástroj na podporu perspektívy členstva v EÚ pre balkánske krajiny. A je, všeobecne sa zhodneme na tom, že CEFTA 2006 je prípravnou fázou pre tieto krajiny zo Západného Balkánu pri aplikácii spoločnej obchodnej politiky EÚ. Ja osobne som presvedčený o tom, že to je oveľa viac a mohli by ste mi povedať niečo k tomu. Ďakujem pekne. Nože, CEFTA je súčasťou predvstupových prístupov. No a pre členské štáty, nové členské štáty, nie je jednoduché naraz, tak povediať, stráviť aký komunotér, pretože my sme veľmi um, rozvinutou, veľmi rozvinutým a integrovaným hospodárským priestorom. No a odstraňujeme tarifné bariéry a ja to vnímam teda ako veľmi e, hodnotný nástroj pre integráciu Západného Balkánu do EÚ, čo je politickým cieľom, tým hlavným a hlavným politickým cieľom EÚ je, aby Západný Balkán bol nielen čo najskôr integrovaný, ale aj tým optimálnym spôsobom. Ja si tiež myslím, že politicky je to dôležité, takové hospodársky. A rovnako pre tých um, v úvodzovkách starých členov EÚ, pretože sa tým vytvára najväčší trh na um, svete. Dobre. A ak nezostaneme um, v tej uh, rovnakej geografickej oblasti na východe Európy, pán komisár, tak eh, vo vašem, prečítal som z vaše oznámenie parlamentu, eh, kde sa hovorí o tom, že multilaterálny obchodný systém eh, je efektívne vykonávaním a dohodách o partnerstve, napríklad s Ukrajinou a s ďalšími štátmi o východnej časti Európy. A rovnako sa tu hovorí o Moldavsku, ktorá je signatárom CEFTY 2006 tak mňa by zaujímalo, či budete sa aktívne zapájať a využívať obchod ako, a, a hospodárskú spoluprácu ako nástroj na a, oslovenie týchto krajín a upremenie ich pozornosti na ich európsku perspektívu. dobre, ja sa nebudem zavezovať k európskej perspektíve pre Moldavsko. O tom sa bude musieť hovoriť a rozhodovať neskôr. Avšak myslím, že je veľmi dôležité, aby sa stali súčasťou európskeho hospodárskeho priestoru. Ale viete, že Moldavsko má tiež politické problémy, ktoré treba vyriešiť, takže potrebujeme postupný prístup a v politike susedstva tento prístup máme, ktorý je individuálny pre každú krajinu a rovnako v rámci tohto prístupu je CEFTA hodnotným nástrojom, takže my sme za to a chceme to podporovať, rovnako ich chceme integrovať, ale rovnako si musíme uvedomiť, že to nie je len hospodársky problém. A, ja chápem otázku nášho rumúnskeho kolegu, ale viete, že to má, alebo je to citlivá otázka aj z politického hľadiska. Ďakujem pekne. A teraz na rad prichádza zástupca Alde, pán Rinaldi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán dezignovaný komisár. Už ehm, zaznelo mnoho otázok, ja by som sa chcel ehm, sústrediť na to, čo ste povedali kolegovi Arifovi na začiatku vypočutia. Povedali ste, že cieľ medzinárodného obchodu spočíva v tom vytvárať rast a zamestnanosť z, pri dodržiavaní ľudských práv. Potom ste dodali, že rast treba hľadať na iných miestach. No, ja som novým členom tohto výboru a už viackrát sme s komisiou hovorili o rôznych faktoch, napríklad o dohodách s Koreou. Niektoré informácie hovoria, že to by mohlo viesť k strate mnohých pracovných miest. A potom obchodný deficit s Čínou sa v posledných 5 rokoch strojnásobil. No a keď hovoríme s partnermi z AKT, tak tí tvrdia, že súčasné vykonávanie dohod EPA môže pre ich krajiny znamenať, že možno z obchodného hľadiska eh, niečo získajú, ale sociálna situácia v ich krajinách sa zhorší. Ja by som chcel od vás vedieť, aké eh, parametre úspechu stanovujete pre obchodnú politiku. Je to eh, nárast objemu obchodu, alebo chcete spolu s nami vytvoriť kritériá, ktoré budú zohľadňovať aj iné parametre. It's true that, uh, our trade deficits... Že je pravdou, že obchodný deficit eh, s Čínou sa zväčšil a nie sme jediní. Eh, vidíme eh, rovnaký model aj v vzťahoch USA a Čína. A inak z, celkovo s Áziou obchodný deficit nenarástol, takže v rámci Ázie sa tiež, v rámci Ázie tiež nastali viaceré zmeny či je našim cieľom obchod, percent nie ale pozrime sa na hospodárskú krízu a zistíme, že ak sa naruší obchod, tak sa dostaneme do veľkých hospodárskych problémov. Takže e, svetové hospodárstvo sa nedá vnímať bez obchodu. No a potrebujeme stanoviť určité pravidlá a o tom je v podstate aj moja práca. Nie je to len podpora obchodu, podpora obchodu je na členských štátoch alebo regiónoch. No a ja sa musím postarať o to, aby um, podmienky pre obchod ehm, a podpora rastu a rozvoja a sa uskutočňovali pri ochrane ľudských práv, sociálnych práv. Ďakujem pekne. Ehm, doplňujúca otázka vážený pán dezignovaný komisár. Vy máte množstvo príležitostí cestovať po svete a ja by som vás chcel vyzvať, aby ste v Latinskej Amerike navštívili mm, obchod a tam uvidíte nielen, čo sa falšuje, ale uvidíte, že niektoré produkty sa doslova maskujú a sú to spotrebiteľský, je to spotrebiteľský tovar ktorý sa predáva, ako by bol vyrobený v EÚ. A ja by som sa chcel spýtať, či vy zamýšľate navrhovať, že článok 23 dohody TRIPS bude rozšírený v súčasnosti. Sa to obmedzuje na alkoholické nápoje, či sa to rozšíri na, aj na iné produkty, ktoré majú tiež označenie pôvodu je to, znie to síce jednoducho, ale z medzinárodného hľadiska a to znamená ochranu týchto označení. Ďakujem pekne, jedna minúta na odpoveď. Ďakujem pekne. Ja už som si trochu pocestoval. Bol som minister zahraničných vecí celých 5 rokov. Videl som mnohé časti sveta. A bol som dokonca už aj v obchodoch, pretože to je pomerne zaujímavé, keď idete na návštevu ďalších krajín. Nož eh, rozšírenie rozšírenie článku 23 dohody TRIPS. Um, myslím, že to sa treba, to pre mňa nie je také samozrejme, treba to hľadať ešte niekde inde. Ja však musíme, musím dosávať dohodu medzi Európskym parlamentom a radom, radou. A návrh, keď ešte z oktobra pomôže obmedziť to rozsah pôsobnosti, ale myslím, že by to bol veľmi dobrý prístup, ktorý skutočne podporujem. Ďalej, čo sa týka TRIPSu, e, neviem, či sa dajú porovnávať nápoje napríklad s topankami. Ďakujem pekne. No a teraz dostáva slovo pán Šťastný z EPP. One minute for the question. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán dezignovaný, dezignovaný komisár. 15. októbra váša predchodníčka predchodnička mm, Katrin Ashton podpísala dohodu s Južnou Kóreou. Táto Kórea bude ratifikovaná členskými štátmi a parlamentom. Ja mám špecifickú otázku. Uvedomujete si, že ústupky uh, Južnej Koreji o, spätnom vyplacaní cieľ uh, iných ústupkoch uh, narušia trh. Ako chcete napraviť túto situáciu a na európsky trhoch zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých? I know that the duty drawback is a very... Ja viem, že duty drawback je veľmi dôležitou uh, vecou. Ja som uh, sa snažil priznať to, čo to skutočne je a aké budú dopady. No a jednoduché výpočty mm, ma vedú k tomu, že eh, na pre automobil v hodnote 10 tisíc eur, to spraví hodnotu 100 e, eur. O tom sa teraz hovoríme, e, takže musíme to prediskutovať s kľudom. E, a inak ďalej spätné vyplacenie cla je bežnou praxou. Robia to mnohé krajiny, ako aj my. Nevzniklo to zrazu v Južnej Koreji. ak sa ak sú nejaké problémy, tak môžeme reagovať. Je tu osobitný mechanizmus, pričom sa to dá pričom sa to dá obmedziť, takže môžeme to ohraničiť a rovnako zabezpečovať to na, hra, na základe ochranných opatrení, ktoré môžeme spustiť. No a výsledok vrátenia cla bude viesť k tomu, že ak, sa do, že ak to bude mať tie výsledky, že dosiahneme tie cieľe, ktoré predpokladáme, tak to tak aj urobíme. A teraz musíme vnímať tú dohodu v tej súčasnej pohode, e, podobe a súdiť ju podľa súčasných kompetencií. Ďakujem pekne. Následná otázka. Vážený pán dezignovaný komisár, ja si myslím, že rovné podmienky a rovnaké podmienky pre všetkých sú narušené. A e, vy ste povedali, e, že je to dobrá dohoda. A ja to chápem tak, že dobré znamená priemerné a, a kdekoľvek sú priemerné dohody, tak sú tam niektoré nespokojné strany. No ja by som chcel len zaručiť, aby ak naše názory sú rovnaké, je tu trend, že európsky výrobcovia a európske výrobky budú nahrádzané lacnými importami, čo bude mať mm, zničujúci dopad na mm, európsky priemysel. Dobre, takže jedna minúta na odpoveď. Vážený pán poslanec, pre mňa dobre znamená dobre, pretože priemerné vo svete neexistuje, takže toto je podľa mňa dobrá dohoda. Budeme ju pred Európskym parlamentom obhajovať a ja budem s vami, rád sa s vami porozprávam o implementácii ochranných opatrení, a rovnako sa s vami rád porozprávam a podelím o všetky údaje, ktoré máme, A to, aby sme podporili našu tézu, že toto je dohoda prospešná pre Európsku úniu. Ja som presvedčený o tom, že to aj pre výrobný sektor to nebude predstavovať žiadny problém, pretože máme zabezpečovacie doložky v prípade akékoľvek nerovnováhy. A keď sa pozrieme na tie priemyselné výrobky, tak Korea nie je najväčším problémom v Ázii. A sú tu väčšie problémy, ktoré budeme musieť vyriešiť. A určite nie Korea, pretože životná úroveň je veľmi vysoká na všetkých úrovniach. Oni príjmajú tiež záväzky voči dohodám ILO s ohľadom na práva zamestnancov. Takže skutočne toto nie je ten hlavný problém ohľadom Ázie. Teraz socialisti a demokratia za nich pani Muniz de Urgiza. Ďakujem pekne za slovo. Komisia E, rokovala aj s Južnou Amerikou, s Anským spoločenstvom. Vieme, že teraz tam prebiehajú tie rokovania, ale ide o to, že jeden z členov sa snaží vyjednať bilaterálnu dohodu s komisiou. Ide o Kolumbiu. A práve s týmto súvisí dôležitá diskusia, ktorá sa týka ľudských práv, dodržiavania ľudských práv v tejto krajine. Vieme, že situácia tam je veľmi zložitá a neviem, že či komisia mala podporiť takýmto spôsobom Kolumbiu a s ňou rokovať. A keby sa uzavrela nejaká dohoda. Samozrejme, dá sa to chápať aj tak, že dohoda by znamenala určité možnosti, ako možno vyvíjať tlak na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. Nech sa páči, máte slovo budúci týždeň sa uskutoční technická misia Európskej komisie. To znamená, že komisia navštíví Límu a bude viesť ďalšie rokovania. Predpokladám, že mm, sa nepodarí uzavrieť e, celé rokovania, lebo sú tam mnohé veci, ktoré musí byť ešte vyriešené. V každom prípade to bude diskusia na technickej a prípadne politickej úrovni a za každých okolností dohoda s Kolumbiou sa uzavrie iba o rozsiahlej politickej diskusii na túto tému. To znamená, že konečné uzatvorenie e, technických rokovaní nebude znamenať, že sa to celé uzavrie. Nie, ešte bude musieť prebehnúť e, rozsiahla politická diskusia. Nech sa páči, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne za slovo. Rokovania na úrovni VTO o geografickom pôvodne. To ma teraz zaujíma. Ide tu o typické produkty, napríklad čo sa týka liehovín a vinohradníctva, lebo vieme, že toto sú veľmi dôležité výrobky pre Európs- Európsku úniu. Ako postupili napríklad rokovania v tejto oblasti? The discussion within uh, w Ďakujem. Diskusia na úrovni VTO ešte prebieha, kde ide o označenie geografického pôvodu. To je niečo, čo je samozrejme veľmi relevantné pre Európsku úniu. Vieme, že je to dôležité pre Európsky parlament a bude sa to neustále vrácať na, na program. A budeme sa snažiť dosiahnuť ambicióznu dohodu, ambiciozne riešenie tohoto problému aj na úrovni VTO, budeme viesť bilaterálne rokovania, aj regionálne rokovania, aj na úrovni VTO. To znamená, že chceme dosiahnuť ambicioznú dohodu v tejto oblasti. A teraz dostanú slovo zelený a za nich pani Caroline Lucas. Chcela by som položiť otázku, ktorá sa bude týkať vplyvu obchodných spoločností na obchodnú politiku Európskej úniu. Vy ste zdôrazňovali, aké je dôležité, aby obchodná politika bola nezávislá a kde ste spomínali, že aké je dôležité počúvať a zohľadniť názory expertov a účastníkov. A hovorili ste, že nezávislosť je dôležitá, kde nebudú sa zastupovať nejaké stranické záujmy. My sme veľmi radi, že ste toto povedali a budeme samozrejme veľmi pozorne sledovať to, ako to primetniť do praxe dôležitá bude aj Lisabonská stratégia, ktorú oznámil, prezentoval e, pán Barózo a vieme, že jej súčasťou sa stane aj obchod. Všetci vaši predchodcovia hovorili, že nezávislosť je veľmi dôležitá, ale vieme, že existujú aj určité správy, ktoré hovoria o tom, ako sa vyvíja e, táto oblasť. Vieme, že sa uskutočili mnohé stretnutia vysoký, s vysokými zástupcami e, Digitrade. Akým spôsobom chcete zabezpečiť to, aby ste odolávali tlaku zaujímavých skupín? I think this is a matter of, uh, of personal... Myslím si, že toto je skôr otázka osobnej integrity, predovšetkým, a ja nemám problém s transparentnosťou a zverejňovať, kto sa s kým stretáva na pracovnej úrovni. Nemám nič proti registrácii lobbystov, samozrejme je to súčasťou života, že lobbysti tu sú a zohrávajú určitú úlohu. Ja som sa stretol raz s predsedom Business Europe a ja sa s touto organizáciou stretnem pravdepodobne v budúcnosti ja som ochotný viesť rokovania s zástupcami občianskej spoločnosti. Je tu istá iniciatíva, ktorú už zavedol komisár Lamy asi pred desiatimi rokmi. Myslím si, že na druhej strane je veľmi dôležité byť informovaný o tom, čo, o čo vlastne ide pri rokovaniach. A to zistíte iba, keď sa stretávate so všetkými účastníkmi. A ja to chcem riešiť na jednotnej úrovni. an equal spomínali ste tu rovn, ten rovnaký základ. Dobre, toto nie je len otázka lobbystov, ide tu aj o to, ako sú zastúpení pre všetkým priemyselní lobbysti. Napríklad, keď vy ste pôsobili ako belgický minister rančných vecí, kde ste mali na starosti obchod, vy ste vytvorili niečo ako neformálnu obchodnú radu pre Belgicko. A, ak, a pochopila som to tak, že tam boli priemyselníci, ktorí vám, vám poskytovali poradenstvo. Vy ste samozrejme sa nesnažili vybudovať podobnú radu, kde bola občianská spoločnosť a vládne organizácie. Preto ma zaujímalo, viete, viete zabezpečiť to, aby ste zabezpečili skôr taký vyváženejší model poradenstva v tejto oblasti? Ďakujem. Um, Ja som už eh, spomenul v diskusii, akú úlohu zohrávajú členské štáty, akú úlohu zohráva Európska únia a komisia. Aké sú tam rozdiely? Členské štáty predovšetkým sa snažia podporovať obchod a ja som vytvoril túto obchodnú radu na to, aby som diskutoval o obchode, ako môžeme lepšie propagovať eh, naše produkty v eh, tretích štátoch. Pevne verím, že môj nástupca bude pokračovať eh, s touto vecou. Ja ako minister zahraničných vecí som samozrejme konzultoval veci aj s zástupcami občianskej spoločnosti. Mali sme určitú základňu, sme sa stretávali dvakrát do roka, kde sme diskutovali o témach, ktoré sa týkali zahraničnej e, politiky Belgicka. A vždy som mal otvorené dvere, keď niekto chcel prísť ku mne a rokovať. Vždy tam existovala táto možnosť. A toto bude mojou politikou aj pri mojich nových úlohách. Ďakujem pekne, tu sme ukončili e, ďalšie kolo otázok a teraz sa dostávame k druhému kolu otázok, ktoré položia pozvané výbory a slovo bude mať zástupkynia výboru DV, pani Štrifler, pani Michelle Štrifler, nech sa páči. Euh, euh, Ďakujem pekne. dosiahla sa dohoda na úrovni VTO. Išlo tu o spory medzi Európskou úniou a USA ohľadne banánov. Aké opatrenia by ste chceli e, prijať v tom zmysle, aby krajiny AKT boli schopné e, predávať banány a aby, aby to bolo aby boli konkurencieschopné. Ďakujem pekne za otázku. Musím povedať, že som veľmi rád, že konečne sa dosiahla dohoda pri banánoch. Ak sa má ukončiť kolo dohy, tak je dôležitá táto, táto dohoda. To je samozrejme veľmi zásadné. Ak sa to má riešiť na úrovni VTO, tak je dôležité, aby cieľ bol odburaných, pri banánoch to bolo iba 30 Myslím si, že to bol významný krok aj pre dohu. V rámci dohody sa vychádza z toho, že sa poskytne 200 miliónov eur na podporu lokálnych producentov banánov v krajinách AKT. Banány sa pestujú aj v Európe a predovšetkým v periférnych oblastiach a tam je to tzv. opatrenie Green Box, kde ide o priamu podporu e, producentov. Nech sa páči, doplňujúca otázka? Nie? Dobre, a teraz vystúpi zástupca výboru AFET. Je to pán Mirče, nech sa páči. Sorry. Correct. Thank you very much. Um, by Ďakujem pekne za slovo. Tým sa vytvorila pozícia vysokého predstaviteľa. Chceli sme určitý, vyslať určitý signál, že sme koherentnejší pri externých vzťahoch. Samozrejme, súčasťou externých vzťahov je obchod. To znamená, že a vy ste to už spomínali, že vy chcete spolupracovať s vysokým predstaviteľom predstaviteľkou, ktorá bola vlastne predchod, vašim pred, vašou predchodkyňou vo, v tomto úrade. Mňa by zaujímal váš názor na uh, dohody o voľnom obchode a dohody o partnerstve a spolupráci. Ako vy sa pozeráte na tieto nástroje? Máte tu nejaké predstavy v tejto oblasti? Ďakujem pekne. The difference is that eh, when it is about, uh... Tie rozdiely, ktoré sú tu Napríklad, čo sa týka dohôd o, o voľnom obchode, tak tam je na ťahu vlastne komisár pre obchod a keď ide o tú druhú oblasť, tak je to otázka vysokého predstaviteľa. To je jasný rozdiel. To rozhodnutie, či v rámci dohody o voľnom obchode alebo v rámci partnerskej dohode, samozrejme vieme, že tie majú majú rozličný charakter, sú to veľmi komplexné veci a teda ako tam zakomponujeme politické otázky, samozrejme aj to je nutné zvážiť. A rozhodnúť musí rada na návrh komisie. To znamená, že musíme sa aj týmto zaoberať, samozrejme aj súčasťou rokovaní, čo sa týka partnerských dohod, tak to, to je napríklad aktuálne s Ruskom. A čo sa týka otázok obchodu, tak eh, sa snažíme zabezpečiť, aby sme boli zapojení do rokovaní. Ale je pravdou, že toto je otázka politického rozhodnutia. A toto sa netýka iba obchodu, to by som chcel zdôrazniť. Samozrejme sú to aj mnohé ďalšie témy a tie musíme riešiť. Prvom mňa je to dobrá otázka. Ďakujem. Question? Doplňujúca otázka? Why I do not have a further question, your... Už teraz nemám doplňujúcu otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz sa teraz druhé kolo otázok, ktoré položia členovia nášho výboru. A ako prvý pán Zahradil z ECR. Nech sa páči. Thank you, Chairman. Uh, this time more, more technically, uh, that... Teraz trochu technickejšie O Lisabonskej zmluve sa tu už veľa hovorilo. Nie všetci sú z toho mm, takí nadšení z nás, ale je tu. A takisto aj zavádza inštitúciu, ktorá sa nazýva Európska externá služba. Takže ja sa chcem spýtať pána Dekuchta, akým spôsobom sa bude koordinovať práca DG obchod s, týmto, s týmito externými službami, akčnými, akčnými službami vo vzťahoch e, s tretím krajinám, napríklad, e, aké má stanovisko napríklad e, k tomu, že týmy pre e, miestne trhy budú mať rovnakého predstaviteľa ako e, predstaviteľa e, vonkajšej externej služby. not part of the external action service. It stays out because Obchod je, nie je súčasťou tejto um, externej služby akčnej. Myslím si. External action service. External Action Service will Externá služba alebo služba pre vzťahy s zahraničím, tá bude existovať v Bruseli a v tretich krajinách a osobitne v tretich krajinách lebo čo sa týka tretich krajín, máme aj obchodné zastúpenia, delegácie, s ktorým títo budú spolupracovať s ex- predstaviteľmi externých služieb. Tie sú zodpovedné priamo DG obchod. Podľa mňa by z hierarchického hľadiska nemali byť e, alebo spadať pod e, externú službu, ale e, ja sa tohto veľmi neobávam, pretože už mám určité skúsenosti z diplomácie aj s diplomatmi v zahraničí, aj s rôznymi zastupiteľstvami sme už mali rôzne vzťahy dlhé roky a myslím si, že na mieste to všetko veľmi dobre funguje a myslím, že keď tam budeme mať externú službu a s tým pre obchod a že to budú, to budú vlastne bilaterálne zastupiteľstva, ktoré fungujú veľmi dobre v zahraničí. No už ďalšia otázka, teda tá sa týka deregulovania pretože pán Boros hovoril veľa o znižení počtu ustanovení. Chcete sa aktívne zúčastniť tohto cvičenia s pánom Borozom, to je identifikovať také ustanovenia, ktoré už nie sú veľmi prospešné obchodu a ktoré by mohli byť buď pozmenené alebo odstránené? Um, predseda, ja Eh, mi sa páči, no vynimočne akceptujem vašu eh, doplňujúcu otázku, lebo tá doplňujúca sa smie týkať len eh, predmetu prvej otázky. Ak chcete, môžete len zodpovedať. No už ja, mne nevadí, že otázka sa týka niečoho iného, ale pán Barozo je môjim šéfom a budem s ním spolupracovať a budem musieť jednoducho uplatňovať svoj um, alebo starať sa o to, aby som splnil svoje posolstvo No samozrejme, že keď sa pozriete na legislatívu EÚ, tam sú rôzne pohľady a mnohí povedia, že pozrite, toto sú tam viaceré e, ob, ustanovenia, ktoré nepodporujú obchod alebo podobne. Ale zase, keď sa na to pozrú ľudia z, z pohľadu štrukturálnych fondov alebo z, o, ktorým pracujú v oblasti rozvoja alebo z daňovej oblasti, každý sa na to díva inak. a legislatíva EÚ je vlastne kompromisom všetkých týchto pohľadov. Takže ja budem ochotný odpovedať na veľmi konkrétnu otázku, ale tak ako ja to vidím, nemyslím si, že celkovo je tu nejaký e, v našej legislatíve prístup, ktorý je nepriateľský obchodu. Predseda, teraz má slovo pán Higgins e, z GUE. Nuž, čo sa týka parlamentného dotazníka, vy ste povedali v tom, že treba ísť e, otvorenejšie a rýchlejšie smerom k dohodám o voľnom obchode a tzv. E, dohodám o hospodárskej spolupráci. Nie je to však náhodou tak, že v podstate e, tie tie malé dohody vlastne spôsobujú veľké e, sociálne dislokácie a ničia potenciálne milióny e, z pracovných miest, tak ako napríklad sa to navrhuje v dohode o Stredomorí. Čiže akým spôsobom chcete chcete povedať, že väčšia liberalizácia chráni európsky biznis. Myslím si, že je to hlavne dobre len pre nadnárodné veľké spoločnosti, ale je tu aj zároveň konflikt, ktorý sa týka aj ľudských práv. I guess it, it could be that we have a somewhat different approach. Nuž, môže byť, že v tejto otázke možno máme iný prístup, ale by som povedala dve veci. Jedna vec je, že ja neverím, že krajina sa môže rozvíjať bez toho, aby si mohla rozvíjať svoje hospodárstvo. A hospodárstvo nemôže rozvíjať bez obchodu. Že keď nie je obchod, napríklad v polnohospodárstve, máte len poľnohospodárstvo, ktoré je odkazané na pomoc. Čiže môže to byť e, obchodné polnohospodárstvo len vtedy, keď má tento e, aspekt. Takže ja som za voľné, obchod, voľné trhy. A po druhej, alebo na druhej strane, cieľom našej obchodnej politiky zároveň, ale je aj podporovať naše hodnoty, ktoré sa týkajú ľudských práv, životného prostredia, klimatických zmien, práv všetkých a to vždy bude súčasťou mojej obchodnej politiky. Michael. Uh. Trade can be on the basis No isté, obchod sa dá robiť aj na báze ľudskej solidarity alebo na báze určitých predchádzajúcich vzťahov, čo si myslím, že už by bolo na EÚ. Ale chcel by som sa ešte vrátiť k otázke ľudských práv. Vy ste povedali, že až keď je politická diskusia, by ste možno, že zvážili podpísať eh, obchodnú dohodu, ktorá by zahrňala aj Kolumbiu. Ale nie je to už teraz jasné, že eh, ľudia, ktorí sú v Kolumbii, eh, rôzne mimovládne organizácie a podobne, jasne už zaviazali kolumbijskú vládu a 43 firiem, vrátanie niektorých nadnárodných firiem, nie sú práve veľké, e, pretože potlačili, alebo potlačili existenciu odborov v tejto krajine a nie sú práve veľké nadárodné spoločnosti práve tými, ktoré by mali podporovať existenciu odborov. A nemali by ste toto dá, o tom premyšľať ešte pred, podpíšete, pred než podpíšete dohodu s Kolumbiou. Nuž, my nebudeme iniciovať žiadnu dohodu, kým neprejde dôkladná, hlboká politická diskusia. Čiže najprv sa rokuje, potom sa začne rokovať, sa začne rokovať o, o, o dohode a ešte kým sa začne rokovať, už predtým musí byť politická diskusia na to a tá musí byť veľmi dôkladná. Potom po druhé, vo vyrokovanom texte doteraz už je ustanovenie o ľudských právach, kde opatrenia e, sa budú môcť uplatniť, ak dojde k porušeniu, ale je môj záväzok z mojej strany, že bude predchádzať tomu všetkému politická diskusia a prvnež vôbec spustíme e, rokovania tejto dohode, musíme najprv mať politickú dohodu s predstaviteľmi tejto krajiny. E, ďakujem pekne, hovorí predseda. Teraz má slovo pán Belder z skupiny Euro EFD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som e, členom politickej skupiny slobodných demokratov a, a nezdielam e, všetky vaše názory celkom, pán e, navrhovaný komisár. Hovorí mi, sme svedkami um, rozvoja e, vlastne určitých e, obchodných bariér, osobitne u niektorých krajín, ktoré sa aj by stali členmi Európskej únie. Napríklad, keď sa pozrieme na také Srbsko, sú rôzne otázky, ktoré treba ešte vziať do úvahy. Takže akým spôsobom chcete bojovať proti obchodným bariéram? Odpoveď áno, je, nie je znám, je to známe, že sa tu v mnohých e, tržných systémoch sa tvoria kartely, pretože to je typický e, znak e, v, v trhu, ale veľkí magnáti alebo veľké um, spoločnosti sa neveľmi dobre uplatňujú v Európskej únii. My máme ustanovenia, ktoré proti tomuto bojujú a nie je to celkom moja oblasť pôsobenia. Budete sa musieť eh, opýtať na toto mojich kolegov, ale si myslím, že mm, keď eh, Srbsko jednoducho bude musieť vstúpiť do Európskej únie a rôzne tieto historické bariéry budú musieť byť jednoducho prelomené. Ja, de vraag even uw clementie, meneer de voorzitter. Doplňujúca otázka. Moja otázka sa týka otázky, ktorá už bola vlastne aj položená minulého roku Ehm, bola otázka položená vašej predchodkyni a týkalo sa to detskej práce v niektorých eh, krajinách, s ktorými obchodujeme. A teda pán navrhovaný komisár, my sme očakávali, že dostaneme oznámenie, pretože aj rada žiadala o oznámenie komisie k tejto dôležitej otázke, takisto ako aj mojej vláde veľmi záleží na, toto, na tomto vyhlásení proti v detskej práci. Predseda hovorí, že nasledovujúca otázka či doplňujúca musí vždy byť k tej istej téme, ako je tá prvá otázka, ale akceptujeme aj keď je to in, na inú tému odpoveď. Komisia pripravila správu o detskej práci na žiadosť Európskeho parlamentu a táto správa je už pripravená a bude odovzdaná Rade a Európskom parlamentu už v blízkej budúcnosti a v najbližších dňoch to, budeme toho svetkami, ale pokiaľ ja viem, že to spadá pod eh, obsah, pod portfólio pani Ferrero Waldner a myslím, že má termín 27. januára, čo je aj zároveň dátum mojich narodenín. Thank you. Now I give the floor to Ms. Predseda, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pánovi Zalevskému z EPP. Ďakujem pekne, pán navrhovaný komisár. Lisabonská zmluva e, sa vytvára takisto aj externú službu a takisto dáva Únii aj nové kompetencie v otázkach e, zahraničných. A moja otázka je následovná. Akým spôsobom e, by ste akým spôsobom e, budete e, prijímať také nástroje, aby ste mohli e, chrániť hospodárske záujmy jednotlivých členských štátov, ak tie budú ohrozované činnosťami tretích krajín. Netýka sa to len tarifných bariér, ale aj e, netarifných bariér, ktoré sa e, zacielujú na určité konkrétne členské štáty EÚ. A to isté platí aj pre investície do tretích krajín, alebo v tretích krajinách e, zo strany krajín, ktoré pochádzajú z rôznych krajín EÚ. A takéto aktivity môžu byť napríklad z politických dôvodov a uplatňované ako napríklad zo strany Ruska. Odpoveď. Investície sú, je novou témou pre eh, portfólio obchodu, to je úplne nová téma. Myslím si, že je veľmi dôležité pre rozširovanie našich kompetencií v tejto oblasti, pretože je to zároveň súčasťou nášho obchodného obrazu. Budeme musieť vyriešiť množstvo problémov v tejto, v tejto sfére a ja som povedala, že budeme musieť skôr či neskôr mať veľmi dobrú, dôkladnú diskusiu a pripraviť k tomu aj oznámenie, akým spôsobom Európska komisia to bude chcieť riešiť. Existujú určité dohody o investíciách, e, teda dohody na, o ochrane investícií. Je ich asi tisíc. Budeme musieť e, to riešiť, najprv budeme musieť zabezpečiť právnu istotu do nich, potom budeme musieť e, považovať o tom, aké iniciatívy máme podniknúť, voči ktorým krajinám a vlastne v rámci našich právomocí vo vzťahu k investíciám. Myslím si, že právna istota pre investície eh, do tretich krajín je um, hlavná vec alebo téma, ktorú by sme mali čo najskôr vyriešiť, pretože to súvisí aj s energetickou bezpečnosťou. Možno by som o tomto aj trochu hovoriť, pán predseda, ale vidím, že nemáte možnosť mi poskytnúť viac času. For doplňujúca otázka pre pána Zaleského. Bardzo, moje pytanie druhé będzie rozwinięcie. Ďakujem pekne. Moja druhá otázka bude ešte širšie než predchádzajúca a týka sa ochrany voľného obchodu a využitia voľného obchodu pre podporu alebo šírenie európskych hodnot. Vy ste hovorili o Ukrajine, o dohode, o dohode voľnom obchode s Ukrajinou. A myslíte si, že táto konkrétna dohoda by mala byť úplne autonómna, mala by byť odtrhnutá od e, situácie v krajine? Alebo by to malo byť naopak? Malo by to byť tak, že tým, že budeme motivovať Ukrajinu, že jej ponúkneme určité prospešné riešenia. Nemali by sme podporovať Ukrajinu, aby pokračovala vo svojom reformnom úsilí a ďalšom rozvoji právneho štátu. Dohoda o voľnom obchode, o ktorej dnes rokujeme s Ukrajinou, je súčasťou oveľa širšieho balíčka a tento obsahuje takisto aj veľmi dôležitú politickú kapitolu, ale dohoda o voľnom obchode je veľmi podstatná v oblasti energetickej bezpečnosti. Ehm, a Európska únia v tomto hrá prioritu. Na druhej strane si myslím, že máme ustanovenia, ktoré sa týkajú práce, máme ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia. Takže to nie je len taký jednoduchý prístup, ktorý sa sústreduje čisto len na obchod. Sú tam aj vždy ostatné témy, E, ako napríklad keď sme e, rokovali s Južnou Koreou, my rovnako budeme k tomu pristupovať aj v prípade Ukrajiny, aj keď zase vieme, že sú tu veľké záujmy z hľadiska energetickej bezpečnosti pre Európu. Predseda. Teraz má slovo pán Kútaš e, zo Európskych socialistov. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som diskutovať o dôležitej téme, o ktorej ste už hovorili vo svojom úvode že ste vlastne nemali čas e, hovoriť tom detálnejšie, takže ja by som teraz vám dal možnosť k tomu ešte vrátiť. Konkrétne mám na mysli rešpektovanie životného prostredia a kritérií ľudských e, práv, základných práv. Čo si myslíte o automatickom zahrnutí týchto e, tém do bilaterálnych a multilaterálnych dohôd? odpoveď. Ak e, automa, slovom automaticky myslíte, že sa tomuto budeme venovať, tak samozrejme a dúverím, že aj výsledok sa odrazí v zmluvách. Na druhej strane zase si nemyslím, že nemôžete hovoriť len o nejakej automatickosti takým spôsobom, že automaticky budú tieto ustanovenia rovnaké vo všetkých dohodách pretože samozrejme, že keď všetky krajiny sú rôzne, majú rôzny stupeň vývoja. A, ale ja som presvedčený, že musíme práve preto využiť obchodnú politiku, aby sme šírili naše hodnoty. A to je vždy určitá úloha dosiahnutia rovnováhy, ale ja som presvedčený, že prostredníctvom chodu sa dajú dosiahnuť e, zlepšenia oblasti ľudských práv a aj keď to nie je to čisto automatické cvičenie, ale určite sa niečo tým dosiahnuť dá a som si istý, že sa dajú dosiahnuť aj určité odvolávky, ktoré sa budú týkať na ustanovenia Medzinárodnej organizácie práce a podobne aj zároveň dosiahnuť aj určitú e, dohodu o dôsledkoch. Myslím si, že takisto my sme mali žiadať o životné prostredie v súvislosti s tými konkrétnymi krajinami, takže to zostáva súčasťou našich rokovaní, ale sú to predovšetkým obchodné dohody, čiže e, ide hlavne o podporu obchodu, ale s rešpektovaním tých prvkov, ktoré ste vy spomenuli. Nech sa páči doplňujúca otázka. No, že ja zostanem v tej istej téme a chcel by som pokračovať ďalej a e, chcel by som pripomenúť, že už aj Spojené štáty za, prijali zákon v roku 2009 o obchode a tento e, zákon vlastne umožňuje zahrňanie takýchto ustanovení do nových dohôd. Takže som chcel vedieť, že čo si myslíte, aké budú reakcie zo strany komisie posunúť Európsku úniu do novej e, obchodnej éry aj v rámci globalizácie. Odpoveď. Už ja môžem povedať len toľko, že ja si myslím, že je veľmi dôležité pre, pre takéto veci majú aj, by, mala byť, by mali mať Spojené štáty aj Európa rovnaký prístup do takej miery, že aj e- Američania sa snažia ísť týmto smerom a zahrnúť tieto veci do obchodných dohôd. A to, robia to ale takým spôsobom, aby to skutočne prinieslo určitý dopad nie je to také jednoduché pre Európsku úniu, pretože samozrejme, že v obchode ide aj o hospodárskú súťaž, akú konkurenciu. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby Európska únia mala pod podobný prístup, ale nezabúdajme, že my spoločne s Američanmi predstavujeme 50 svetového obchodu, takže keď chceme zaviesť nejaké štandardné normy, tak by sme ich mali zaviesť spoločne. Predseda. Ďakujem pekne, teraz zostáva slovo e, pán Zalba z EPP. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda vážený pán dezignovaný komisár, vy ste povedali, že eh, niektoré z predpokladov ako bezcelný styk a, eh, a, a tak ďalej mm, mm, pomôžu alebo znepokojujú eh, zástupcov priemyslu mm, a to nie kvôli veľkosti Kóry, ale kvôli hospodárskému rozvoju tejto krajiny a aj napriek tomu si myslím, že by sme si mali dávať pozor, aby sme s takýmito podmienkami nevytvárali žiadny precedens, pre mm, zmluvy v budúcnosti s inými krajinami, ktoré sú ehm, väčšie a ktoré majú iné predpoklady. No a ja by som rád vedel, čo si o tom myslíte. No a ďalej na druhej strane e, stratégie voči Latinskej Amerike. No, budete e, v obchodnej e, kapitole pokračovať v asociácii sa, so Strednou Amerikou, predovšetkým po tom, čo v rámci VTO bolo prijaté, bola prijatá tá dohoda o banánoch a po rokovaniach z minulého roka v Hondurase. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ja súhlasím s vašim, vašou pripomenkou o vrátení cla. Myslím, že treba v každých e, rokovaniach venovať tomu pozornosť. Ja som už hovoril o tom, že vrátenie cla e, nie je niečím, čo sa zrazu objavilo v dohode o voľnom obchode s Koreou. Napríklad je to súčasťou tiež e, existujúcich dohod s Kolumbiou, takže aj, aj s Kolumbiou e, to bude dôležitou vecou. Takže ja si myslím, že k tomu treba prikladať náležitú, náležitý význam no a čo sa týka Strednej Ameriky, Hondurasu, otázka znie, či sme pripravení rokovať s Centrálnou Amerikou z účasti Hondurasu. No už eh, budeme musieť prehodnotiť eh, tú situáciu, eh, keď bude vymenovaná vláda v Hondurase, a to je politická situácia a politické rozhodnutie, ktoré budeme musieť prijať, a rovnako budete tam mať dôležité slovo. Ja som presvedčený o zodpovednosti a preto sa spýtam, či budeme s nimi rokovať alebo nie. Ďakujem pekne, dodatočná otázka. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán dezignovaný komisár. Vy ste vo vzťahu ku Kolumbii povedali, že tam je ochrana doložka, ale teraz 5 rokov po podpísaní dohodu, dohody treba povedať, že keď tá dohoda nebude taká vyvážená, ako si myslíte vy, nemyslíte, že už bude neskoro pre niektoré kľúčové odvetvia priemyslu v Európe, ktoré zastupujú um, veľa pracovných miest. Ďakujem pekne, ja som myslel, mm, že ste sa pýtali na Kolumbiu. Nie, bola to Korea, nuž áno. Dôvod, prečo Eh, sa zavádza tá náprava, vrátenia cieľ po 5 rokoch. Ja som sa tiež pýtal, že no, čo to má znamená, čo je eh, dobrým dôvodom. Je to prirodzená otázka, no, pretože to je eh, tá chvíľa, kedy už nebude žiadne clá a začne sa uplatovať len vtedy, keď už nebudú žiadne clá, pretože v prípade, ak by clá existovali, bol by to protichodný prístup. A to je odpoveď na vašu otázku. Ďakujem pekne. A teraz slovo eh, dostáva pani Desarnes eh, zo skupiny ALDE. Ďakujem veľmi pekne. A vy ste viackrát povedali, eh, že pre vás medzinárodný obchod nie je samoučelný, ale je to nástroj pre politiky a dosahovanie cieľov. A, ale ja však neviem, sú to len prehlásenia o zámeroch, alebo chcete skutočne presadzovať reformy. E, my chceme zmenu pravidel aj na VTO, aby sme e, zaviedli rôzne normy e, environmentálne, sociálne, zdravotné a tak ďalej. Takže budete pokračovať, alebo chcete zrealizovať reformy, áno alebo nie. No a vy ste hneď na začiatku zmytli zo stola hranice CO2 ja by som rada vedela, či budúca komisia myslí, že to je dôležitá otázka, či tým budú zaoberať, či zadá komisia dopadové štúdie a tak ďalej. Nuž, dobre, ja som povedal, vážená pani poslankyňa, že musíme hovoriť o určitých zmenách na VTO, keď bude kolorokovanie rokovanie zdávky uzavreté. Ja si myslím, že musíme teraz počkať, ukončiť túto tému, no a tie otázky, o ktorých ste hovorili, životné prostredie, ľudské práva a tak ďalej, ehm, venovať sa tomu je určite nevyhnutné a potrebné. No a čo sa týka ehm, zdaňovania CO2, tak to je mimoriadne náročné, komplexné to už ste zistili aj u vás. Takáto daň už bola zavedená, no a ústavný súd ju nakoniec zrušil, pretože nebol e, dodržiavaný princíp rovnocennosti. No a v budúcnosti to bude ešte prísnejšie a ostrejšie. Ja neviem, či príde nové znenie tejto legislatívy, ale skutočne je náročné robiť toto zohľadom na zásadu rovnomernosti a rovnocenosti. A ja by som bol veľmi nerád, ak by sa rozputala nejaká obchodná vojna. A štáty sa začnú a, ehm, doslova prebíjať. Nuž, treba sa vážne zamyslieť. Vy ste hovorili o dopadových štúdiách, to sme už predsa urobili, ale nie je to len štúdia o e, dopadoch, ale aj o realizácii. E, dobre. Ďakujem pekne. Musíme skutočne e, v rámci európskej politiky vykonávať viac hodnotení a ste teraz komisár pre rozvoj, avšak ja si myslím, že výsledky obchodnej politiky pre rozvoj nie sú veľmi úspešné otvorenie trhu pre rozvojové krajiny. Potom narastá nerovnomernosť a nespravodlivosť. Africkí podnospodári majú vážne problémy a preto si treba klásť isté otázky. Možno potrebujeme skutočne reformu a inú politiku Ďakujem pekne. Vážená pani poslankyňa, v minulosti som sa už zamýšľal nad tým, čo treba urobiť na to, aby rozvojové krajiny mali lepšie šance a viac príležitostí. Na to však neexistuje jednoduchá otázka. Avšak nemôžeme obveňovať len dávhu alebo VTO, pretože tie najchudobnejšie krajiny nemenia svoje hospodárstvo. Na európskom trhu tieto krajiny, tieto krajiny majú prístup na európsky trh v podstate so všetkými tovarmi okrem zbraní. No a my by sme boli radi, ak by sa to na dávhe aj presadilo. A nemôžeme robiť nič čo eh, je proti a v neprospech týchto krajín. Ale musíme si tiež uvedomiť, eh, že rozvoj a vývoj sú komplikované problémy. A teraz dostal slovo pán Fielner z EPP. Ďakujem pekne, pán kandidát, zignovaný kandidát. Mňa zaujímajú Eh, nástroj na ochranu obchodu. Som veľmi rád, že sa vyjadrili napríklad aj eh, celé, ktoré sa týka CO2. Myslím si, že to je dobré. Toto, toto je vec, ktorú sa musíme zaberať, lebo skôr ne, nepomáha, ale skôr ohrozuje aj chudobné krajiny. Podľa mňa je to nutné riešiť rozumným eh, spôsobom a hľadať riešenia, ktoré pomôžu životnému prostrediu. Mňa by zaujímalo to, akým spôsobom by ste chceli riešiť e, životné prostredie tak, aby to nehorazovalo slobodu obchodu. Predňanom sa uskutočnila kodenská konferencia a tam sme videli, že boli tam hlasy, ktoré hovorili, aby sa obmedzil obchod a že sú tam teda riziká, ktoré môžu ohroziť boj proti chudobe. Máte nejakú predstavu o tom, akým spôsobom možné riešiť problémy životného prostredia bez toho, aby sa obmedzoval voľný obchod? Ďakujem. Teraz už budem prísnejší, čo sa týka pridelovania času, lebo meškáme asi 10 minút. Nech sa páči, minúta na odpoveď, pán de Gucht. Ďakujem pekne. Jeden z prístupov, ktoré by sme mohli zvoliť, je, aby sme sa snažili dosiahnuť dohodu a mať skutočný voľný obchod e, tovarov, ktoré sa týka životného prostredia. Samozrejme, tu sme vypracovali istý návrh. V súčasnosti Žiaľ, to nie je možné riešiť na úrovni VTO, ale musíme sa snažiť najprv vytvoriť, tak povediať, koalíciu štátov. Nede tu len o priemyselné krajiny, ale rozvíjajúce sa krajiny, ktoré by mohli vstúpiť do takejto schémy. Samozrejme, sú tam určité problémy. Napríklad, čo sa týka Brazílie, oni chcú, aby bioetanol bol na tom zozname týchto tovarov. Samozrejme, o tom je nutné intenzívne diskutovať. A vieme, že existujú rozličné typy bioetanolu, niektoré sú udržateľné, niektoré nie. A ja si myslím, že napríklad, čo sa týka zrušenia tarifov pri e, také typoch tovarov, aby sa podporovali také tovary a také postupy, ktoré podporujú životné prostredie. To je dobré, dôležité nájsť správnu eh, techniku a je nutné to premietnúť do konkrétnych krokov, ktoré budú splňať VTO. Nech sa páči, doplňujúca otázka. Ďakujem pekne. Práve som chcel spomenúť tú možnosť, že by ste mohli zaviesť nejakú dohodu o voľnom obchode v oblasti životného prostredia. Áno, vidím, že sme na rovnakej línii. Zaujímavá aj ďalšia vec. Teraz vieme, že vo svete bude mnoho novej legislatívy, ktorá sa týka životného prostredia a samozrejme musíme dbať aj netarifné e, obchodné bariéry. A preto ma zaujímalo, čo vy mi na to poviete. Dôležité je si pozrieť tie skúsenosti, ktoré máme v Európe a v oblasti boja proti netarifným bariéram. Máme tu Solvit, čo je určité riešenie, ktoré sa má snažiť bojovať proti neželaným e, bariéram. Myslíte si, že bolo by dobré ísť podobnou cestou aj pri týchto dohodách o voľnom obchode s inými štátmi, alebo to riešiť iba na bilaterálnej dohode. Dôležité je, aby nové dohody nespôsobovali obmedzovanie voľného obchodu. Potom to je všetko iba zložitejšie. Ďakujem. Uh, Ak uh, chceme vytvoriť nejaký trh, samozrejme musíme zrušiť tarify. To sme spravili aj v Európe. A keď teda tieto tarify zmiznú, tak e, netarifné bariéry väčšinou sa stanú také sofistikovanejšie. A to sme zažili konec koncov aj v Európe. A trvalo nám to asi 10 ročí, kým sme to vyriešili. A pravdepodobne budeme potrebovať ešte viac času, aby sme to vyriešili na úrovni VTO, teda na úrovni sveta. Ale samozrejme musíme sa tým zaoberať a máte úplnú pravdu. Ak teda sa schváli nejaká legislatíva, tak to nemôže mať iba eh, odredujúce efekty, ale žiaľ niekedy to vytvára aj takéto efekty a preto ma to neprekvapilo, keby sme videli, že budeme mať aj takú legislatívu, ktorá sa bude týkať životného prostredia, ktorá bude prevažne protekcionistická. Ale to je nič nové, to sa týka každého typu legislatívy a samozrejme bude sa týkať tejto oblasti. Ďakujem. A teraz bude mať slovo pán Lange od socialistov demokratov. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán de Gucht. Myslím si, že sa zhodneme asi na tom, že obchodná politika nesmie spochybňovať legislatívu Európskej únie, ani na sociálny model, ani mieru slobody, ktorú máme. Napríklad balíčku o telekomunikáciách pred niekoľkými mesiacmi sme sa zaoberali ochranou e, využívateľov internetu. Chceli sme e, chrániť e, užívateľov pred odpojením a pred reštrikciami. Boli tu intenzívne diskusie. Viem, že v rámci rokovaní z USA práve tento prístup spoločenstva sa spochybňuje. Moja otázka na vás. Mohli by ste garantovať, aby rokovania akta nespochybňovali balíček o telekomunikáciách, aby chránili prístup na internet a čo sa týka Lisabonskej zmluvy, dôležité je samozrejme zvýšiť transparentnosť rokovaní. With respect to transparency, I think, uh... Čo sa týka transparentnosti, myslím si, že už som to v podstate zodpovedal v tých prvých otázkach, čo som spomínal, čo by som chcel spraviť v tejto oblasti a už som povedal, čo chcem robiť v oblasti akta. To je jasné. Ja budem trvať na tom balíku o telekomunikáciách v aktách. Akta. Akta by nemala byť niečo, ako nejaký kľúč, ako uzavrieť internet. To je náš prístup. To, čo chceme riešiť v rámci akta, je práve ten obchod kopírovaných eh, produktov. To chceme riešiť. My chceme bojovať proti organizovanému napodobovaniu a chceme bojovať proti organizovanému zločinu. To je to, čo chceme riešiť a my nechceme nejakým spôsobom limitovať slobodu prejavu na internete. have a question otázka? Ďakujem pekne. Druhá oblasť sa týka našej sociálnej súdržnosti. Keď teda uzavrieme obchodné vzťahy so štátmi, kde sú iné pravidlá, kde napríklad eh, mzdový dumping alebo kde je zakázané štrajkovanie, ako napríklad v Južnej Koreji, tak potom samozrejme sú tu určité nevýhody, konkrétne nevýhody, aj tu tlak na náš sociálny systém. To vidíme napríklad v oblasti automobilového priemyslu. To znamená, aké konkrétne opatrenia príjmete na to, aby ostali platné normy, ktoré sa týkajú pracovného práva, aby tu bola sociálna ochrana. I'm really sorry that I have only a minute to answer that. Je mi ľúto, že mám skutočne iba minútu na odpoveď, ale ja si myslím, že potrebujeme mať obchod a viac obchodu a toto zachráni náš sociálny systém, našu sociálnu ochranu v Európe, lebo my potrebujeme rast a je jasné, že, že po kríze, ktorú teraz prežívame, nepríde rast automaticky. To znamená, že potrebujeme mať obchod, na tom sa si zhodneme. Čo môžeme spraviť? Máme tu e, nástroje na ochranu obchodu, toto máme, máme tu určité podmienky, keď sa naplnia, tak tieto nástroje môžeme použiť. A ja nemám skutočne problém prislúbiť, že to použijeme. Čo sa týka dohody s Kóreou, ktorú ste práve spomínali, tam sú ustanovenia, ktoré sa týkajú práva pracujúcich. Sú tam skutočne odvolávky na dohody ILO a my budeme veľmi intenzívne monitorovať, či sa, či sa naplňajú a či sa dosahuje pokrok v tejto oblasti. Nebe sa týkať iba e, Južnej Kóre, ale napríklad Číny. My rokujeme s Čínou, je tu o dohodu o spolupráci, nevedím to rokovania, ale sú tam viaceré kapitoly kde sme sa zhodli a tu ide o hospodárske, sociálne práva a chceme, aby boli dodržiavané. Ďakujem pekne a slovo teraz dostane pán Papa Stamkos za EPP. Ďakujem pekne. Európska únia je jeden z najotvornejších trhov. To isté sa ale netýka na mnohých našich obchodných partnerov, ktorí majú vysoké tarify a majú aj netarifné bariéry. Čo sa týka napríklad dovozov na európske trhy, tak častokrát dochádza k praktikám hospodárskej, hospodárskeho, sociálneho a, a environmentálneho dumpingu. To znamená, že tam uplatňujú menej prísne ochranné pravidlá. Toto je e, veľká nevýhoda pre naše podniky a znamená to okrem toho aj ohrozenie našich spotrebiteľov ktoré sú pre vás tie nevyhnutné parametre zo strany Európskej únie na to, aby sme mali e, dobrý e, výsledok e, dohod a rokovaní? This is a somewhat complex question, I would say. To je veľmi komplexná otázka. A čo sa týka dohy, myslím si, že by sme sa mali vrátiť k tej, tomu, tomu rozvojovému kolu. Musíme zabezpečiť to, aby ten výsledok, ktorý sa dosiahne, aby to prospelo rozvíjajúcim sa krajinám a aby sme im umožnili to, aby sa stali integra- integrálnou súčasťou svetového hospodárstva. Európska únia veľmi rozhodne zastupuje, prezentuje to stanovisko v rámci rokovania. A tu nejde iba otázku vzťahov severu a juhu, ide to aj vzťahy medzi samotným juhom. To znamená, že máme rozdielne kategórie rozvíjajúcich sa štátov. A my nie sme iba tí jediní, ktorí môžu byť obidovaní v tejto súvislosti. My práve naopak sa snažíme byť nápomocní a snažíme sa skutočne všetko spraviť, preto aby to fungovalo. Čo by som ešte chcel povedať je, vždy je dôležité vyvážiť na jednej strane to, že máte určité kritériá, ktoré sa týkajú rozvíjajúcich sa štátov, rozvojových krajín, ktoré by boli normálne, tak povediať, z Európskej únie a zároveň dôležité poskytnúť férovú šancu na to, aby tieto štáty boli ekonomicky aktívne. A to je ten prístup, ktorý, ktorý sa týka rozličných kategórií tých problémov, ktoré ste spomenuli. To znamená, že je to určitá dohoda, ktorá sa musí dosiahnuť. Ja si myslím, že mali by sme skutočne vyvíjať tlak, aby to išlo týmto smerom, ale musíme zohľadniť aj to, že, že úroveň rozvoja je skutočne veľmi rozdielna. Doplňujúca otázka? Váš predchodca, ktorý sa oberal globálnou Európou a prístupom na, trhu, na trh, aký bol váš akčný plán na to, aby ste zlepšili prostredie pre voľný a multilaterálny obchod. Poprosím vás, aby ste boli skutočne veľmi e, prísni, čo týka stanoveného času. Dovolte, aby som niečo povedal o prístupu na trh. Myslím si, že je veľmi dôle, toto dôležitou súčasťou našich aktivít. Je to vec, ktorá sa týka určitej ochrany, ale dôležité byť tu ofenzívny. A musím povedať, že my zaznamenáme určitý úspech, čo sa týka prístupu na trh, napríklad vo vzťahu k Egyptu, čo sa týka mobilné telefóny a tak ďalej. Toto je súčasťou našej stratégie, kde sa snažíme pôsobiť v rámci právneho rámca, ktorý máme. Sú tam určité problémy, ktoré tam sú, ktoré sa týkajú netarifných bariér, ale toto je súčasťou obchodu a to je tým, čo sa musíme zaoberať. To je jeden z úspechov globálnej Európy. Time to listen to Mrs. De Kaiser. Teraz pani De Kaiser za socialistov a demokratov. Merci, monsieur le président, monsieur le commissaire. En matière de franc-parler, vous êtes devenu un dangereux récidiviste. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, um, ehm, vašimi priamými vyjadreniami sa stávate nebezpečným recidivistom to, že už viete, že vaša úprimnosť e, je takmer povestná a vy ste skutočne aj potvrdil túto povesť. Teraz nás trochu prekvapil e, postoj vo vzťahu Končskej repu- demokratickej republike, pretože väčšinou ide o to, že sú to, sa tu pretláčajú myšlienky o ľudských právach a sociálnej spravodlivosti a tak ďalej. E, s tým tomto s vami súhlasíme. Ale trochu mi to zároveň pripomína aj e, teda, teda vaše reakcie mi pripomínajú to, že no, hodíme tam bombu a počkáme, ako to dopadne. No, vždycky to vyzerá tak, že sa nám podarí zvážiť všetky možné dopady, aké by to napríklad mohlo, mohli byť pre Kongo. A zrejme aj v budúcnosti budete môcť takto postupovať, lebo to je e, súčasť vašej stratégie. Pani De ja nie som ochotný tu rozoberať belgicko-belgickú otázku, respektíve nejdem tu viesť diskusiu, ale môžem povedať, že 16. decembra ten prejav, ktorý som mal v Európskom parlamente, tento prejav e, získal jednoznačný potlesk e, vďaka vašej politickej skupiny. Bol to zrejme kompliment. Ak to bol kompliment, tak potom fajn. Ale chcel som povedať, že nie som recidivista, len sa snažím byť verný tomu, čo som povedal už predtým. Nož áno, snažíte sa teda byť, byť koherentným. E, ja, ja som vám to chcela uvieť ako kompliment, len som chcela uvieť aj zároveň, že to môže mať potom určité dopady. A z hľadiska koherentnosti ste sa dlho vyjadriovala k tomu, akým spôsobom budete pristupovať ku Kolumbii. A ja hovorím, že ak by sme mali uplatňovať aj otázku ľudských práv a, a správ, dobrú správu vecí verejných, tak si myslím, že by bolo dobre, aby ste aj v prípade tejto krajiny boli koherentnými a mali, nezabudali ste na to, aký dopad môžu mať tieto veci. Nuž, to boli tiež otázky mimo mikrofón. Nož, ja si myslím, že ja som dostatočne vysvetlil moje stanovisko k tomuto problému a neobmedzuje sa to iba na Kolumbiu, pretože je to problém, ktorý sa vyskytuje vo viacerých dohodách, o ktorých musíme rokovať alebo ktoré musíme vyrokovať. Situácia vyzerá vždy e, rôzne a preto je tu tá koherentnosť veľmi dôležitá predseda. Teraz by som dal slovo pani podpredsedničke, pani Kristiani Muscardini. Nech sa páči, má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj pánovi De Kluchtovi. Zdá sa, že vy ste odborníkom a ste veľmi dobre pripravení, ale v odpovedi od, na otázku pani Saifi a ostatných v oblasti dumpingu vy ste hovorili hlavne o Doha a my vieme, že sa tam rokuje celé Božie roky a stále to k ničomu neviedlo. Možno by sme preto mali hovoriť eh, aj o VTO ako, ako takej organizácii. Ja by som to teraz mohla uplatniť na vzťah k našim parlamentom, pretože vo vašich písomných odpovediach si sa vonkoncom nezmienil o návrhoch Európskeho parlamentu, ktoré sme tu my odhlasovali na minulej schôdzi. A napríklad, čo sa týka označovania pôvodu, vy ste povedali, že tu prebieha určitá diskusia, že rada nesúhlasí s tým, že respektíve, že tu existuje časť rady, ktorá s tým nesúhlasí, ale vy ste nejako konkrétne nepovedal, že akým spôsobom to bude sa e, rozpracovávať ten decembrový program kolegyne Ashton. Nuž, ja viem, že Taliansko je jednou z krajín, kde sa o tomto diskutuje vo veľkom, čo je pochopiteľné, ale takisto musíte chápať aj to, že môžeme mať nariadenie len vtedy, že dosiahneme dohodu medzi radou a parlamentom, pretože to sú časťou spolurozhodovania. keď ešte robila určité návrhy, snažila sa vlastne prekonať tie určité bloky, ktoré ako si sú prekážkou a ja ju takisto v tomto podporujem a myslím, že rada ako taká je jasné, že teda nesúhlasia, pretože tam to musí byť veľká väčšina a oni momentálne nie sú jednotní. A budem sa snažiť teda aj dosiahnuť e, pokrok aj v tejto oblasti. Možno, že to bude dobre, keby ste mi túto otázku položili za niekoľko mesiacov, keď už budem vedieť, že čo je a čo nie je možné v tejto otázke. Čo sa dá, čo sa nedá. Takže pani Muscardini. Takže bereme na vedomie vašu dobrú vôľu, že sa k tomu vrátime za pár mesiacov a my tu v parlamente spoločne s komisiou potom budeme analyzovať a sledovať, že čo sa deje v rade a ide o spôrozhodovanie, to znamená, že je potrebné zachovať dobré návrhy, ktoré predkladá aj komisia a parlament s nimi súhlasí a potom sa to musí premeniť na konkrétne činnosti. Dovolte, aby som využila vašu ústretovosť voči návrhu nariadenia o označovaní pôvodu a chcem sa spýtať, či chcete navrhnúť nejaký spôsob, akom sa, sa dá zharmonizovať a sa, dá, sa dajú zharmonizovať tie colné systémy e, členských štátov, pretože sa sem neustále dostávajú pirátske výrobky a je s tým veľké množstvo problémov spojených a mali by sme mať teda nejaký spoločný európsky program boja proti tomuto pretože to potom súvisí napríklad aj, netýka sa to len obyčajných tovarov, ale aj z liečiv a podobne. To regulation 1383. Už čo sa týka nariadenia 1383 z roku 2003 pre SLA, my sa k tomuto vrátime, k tej, tomuto nariadeniu. Pretože môže byť, že, tá, že tie prípady, ktoré sa týkali generík, tomto prípade sa, ako by som to nazval, sa legislatíva neuplatňovala, takzvaným by som to nazval prirodzeným spôsobom. Možno by sme to mali nejakým spôsobom ešte doladiť tak, aby mohli byť liečivá aj generika exportované z, voľne. A čo sa týka tej legislatívy, už tu sme v oblasti spolurozhodovania a spolurozhodovanie to nie je len nejaké slovo, to je jednoducho postup, ktorý má svoj čas, svoje dlhé trvanie, svoje oneskorenie, svoje zúčastnené strany, radu, parlament, zmierovací výbor. A či už vždy musí byť nejaký výsledok toho zmierovacieho konania. Ja sa budem snažiť maximálne, e, aby tento proces e, sa dopracoval k dohode. Predseda, ďakujem pekne. Teraz máme priestor pre pani Lukas. Nuž, ja položím ďalšiu otázku. Ja by som sa ešte vrátiť k otázke e, dohody proti pojactvu a otázke transparentnosti, pretože parlament už dlho čakal na takéto diskusie, ale nikdy nevidel žiadne konkrétne kapitoly akta a dali, čo sú, boli navrhnuté určité um, ustanovenia, ktoré sa týkali určitej dôvernosti, alebo niektoré z tých ustanovení teda boli označené, že sú za dôverné, pretože sa k nám nedostali, aspoň v Amerike to tak bolo, ale v Európe máme iný postup. Podľa Lisabonskej zmluvy je všetko potrebné diskutovať s parlamentom, takže čo vy ako komisár pre obchod urobíte pre to, aby sme mohli sa my dozvedieť, ako sa zvede, čo sa deje a, a na rade, akým spôsobom sa budú rokovania, aby sme sa my takisto mohli k tomuto vyjadriť a že či sa takisto aj parlament bude môcť e, dostať k tomu, čo sa vyrokovalo a takisto, že či tieto veci budú musieť byť e, dôver, dôverné na báze Lisabonskej zmluvy. Odpoveď, ak je dohoda o dôvernosti medzi zúčastnenými stranami ja ju rešpektujem a myslím si, že ju rešpektovať musím, ale to ešte neznamená, že by sme nemohli alebo nemôžeme viesť že, že aby sme nemohli o tom hovoriť, že čo presne, ako prebieha rokovanie o akta. E, keď chcete navrhnúť nejaké zmeny, tak tie zmeny sa stanú súčasťou rokovaní. Ja ale samozrejme budem sa snažiť e, vás maximálne informovať, aby ste aj takisto vy mohli vyjadriť svoje stanoviská a budem musieť vaše potom vaše stanoviská vziať e, úplne do úvahy. Doplňujúca otázka. Nuž, ja som sa chcela len spýtať, že či či bolo správne e, súhlasiť s tým, že tam budú, že to všetko spadne pod otázku, že to všetko budú dôverné otázky, najmä v situácii, keď parlament má svoju e, aktívnu úlohu. Jednoducho musíme mať prístup ku všetkým informáciám. E, Takže otázka je, že či už takáto miera dôvernosti bola dohodnutá a ako e, vidíte ďalšie dohody, ako napríklad dohodu o voľnom obchode s Kanadou a podobne, máme využiť, má možnosť využiť túto zmluvu s Kanadou, kde sme už uplatnili nové pravidlá, napríklad, kde by to neboli už spadať pod sféru dôvernosti. Odpoveď e, už viete, že tieto kompetencie, e, ktoré tu sú, e, sú úplne nové, pretože to vyplýva z Lisabonskej zmluvy, aj právo na spolurozhodovanie a podobne. To je ešte všetko veľmi čerstvé, takže ja si myslím, že toto ustanovenie o e, dôvernosti informácií to bolo zavadené ešte za predchádzajúceho režimu, keď situácia bola úplne iná. Teraz budeme musieť posúdiť, kde budeme môcť pozmeniť tieto ustanovenia o dôvednosti, ale tiež nesmiete závodať, že niekedy rokovania sú fakt možné len za predpokladu, že rešpektujete určitú e, mieru dôvernosti. To je jednoducho cvičenie, ktoré budeme musieť e, dosiahnuť spoločne aj s Kanadou. Áno, máme teraz e, nový systém, nový režim a budeme musieť zabezpečiť, aby ste aj vy boli do toho zahrnutí. Pričom nezabúdajme, že hovoríme stále o bilaterálnej dohode, čo znamená, že e, je to niečo iné ako multilaterálna dohoda. Predseda, teraz dám slovo pánovi Zahradilovi za E, skupinu ECR. Nuž e, tretíkrát a trikrát a dosť, ako sa hovorí počas v češtine. Určite, že ten tlak na dodržiavanie ľudských práv a funkčnú štátnu správu v rozvojových krajinách, ktorými obchodujeme, to je správne, ale platí to aj opačným smerom. Je tu napríklad príklad Sri Lanky, kde Európska komisia navrhla dočasné zmrazenie systému GSP+, plus, teda systému doložky najvyšších výhod, pretože situácia v oblasti ľudských práv a boj proti terorizmu a to sa výrazne všetko zlepšilo na Šri Lanke. Čiže sa chcem spýtať, že či by ste navrhol zrušenie alebo preskúmanie tohto rozhodnutia o dočasnom pozastavení práve aj vo svetle tých pozitívnych zmien, ku ktorým na Šri Lanke došlo. Čiže, nuž, aká je momentálna situácia? Situácia je taká, že komisia eh, vykonala dôkladnú analýzu toho, čo sa deje a prišla k záveru, že tri dohody LO nie sú rešpektované. Navrhla rade, aby prijala eh, opatrenia v oblasti ehm, GPS+, Plus. majú teraz 16 mesiacov na to a po 6, po 6 mesiacoch budem pokračovať ďalej so, e, so Šri Lankou a budem požadovať, aby pozmenili svoj systém práve na báze toho, týchto dohôd ILO v tých ustanoveniach, ktoré sú porušované. Ale budeme sa snažiť dosiahnuť také opatrenia, aby sme nemuseli sa dotýkať eh, GSP+. Ale momentálne to vyzerá tak, že je čas na to, aby sme sa toto vyžadovali, aby sa k tomuto pristupovalo z ich strany vážnym spôsobom. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, ako už to bolo aj správne povedané. Ste zdôraznili potrebu dodržiavania štandardov ľudských práv, fungovania štátnej správy. V inom prípade to bol prípad Konga. To je krajina, ktorá trpí dlhotrvajúcou vojnou. Je to jediná krajina, takýchto krajín je viacero v subsárskej Afrike. S týmito krajinami EÚ obchoduje. Máte pocit, že môžeme využiť ešte nejaké ďalšie nástroje, aby sme týmto krajinám mohli pomôcť k tomu, aby sa dopracovali k fungujúcej štátnej správe a k lepšiemu rešpektovaniu ľudských práv, nejakého, či nemáte v pláne nejaký systém zlepšených, eh, hodnotnejších podpor týchto krajín. Nuž, momentálne rokujeme o dohodách o hospodárskom partnerstve. Ja som povedal už na začiatku tohto vypočutia, že si myslím, že mali by byť, e, sa sústrediť hlavne na rozvoj, ale má to byť taký rozvoj, v ktorom hrá obchod veľmi dôležitú úlohu a ja si myslím, že máme veľmi veľkú úlohu v oblasti Aid for Trade. Do veľká časť e, dohôd medzi Afrikou a EÚ to nie je iba otázka cieľ a tarif, alebo že by to bolo len everything but arms, teda všetko len nie zbranie, ale sú tam rôzne hodné otázky, otázka logistiky, otázka právneho rámca a podobne, preto sa aj my zo strany EÚ e, sústredujeme na zjednodušenie obchodu a na pomoc obchodu a to by sme mali práve aj rozvíjať v budúcnosti aj na úrovni VTO. Predseda, ďakujem pekne. Teraz má slovo pán e, Ramsdorf za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán rezignovaný komisár. Vy a vaši kolegovia ste takí kapitáni v búrke, pretože teraz prechádzame búrkou ekonomickej, hospodárskej a finančnej krízy. No a tento rok um, dosiahne miera nezamestnanosti um, vysoké percentá. Nezamestnaných bude až 57 miliónov ľudí. Je to obrovský problém. No a najlepšou formou boja proti nezamestnanosti je zavádzať inovácie, pretože až 75 rastu HDP v rozvoj, rozvinutých krajinách súvisí e, s vedou, výskumom a inováciami. A ja sa chcem spýtať, čo vy ako komisár môžete urobiť v záujme lepšej implementácii inovácií do, praxi, do praxe. Teda, aby sa čoraz viac inovácií odzakadlovalo aj v tom každodennom živote. Ja si myslím, že komisia môže niečo urobiť. Ja som sa snažil niečo urobiť, pretože to je jedna z najväčších, jeden z najväčších nedostatkov Európy. Pozrite sa na revolúciu mikroelektroniky, všetky dôležité vynálezy, sú európske, ale priemyselná produkcia sa nachádza mimo Európy a ja si myslím, že by sme mali, aby napríklad zohľadom ohľadom na zelené hospodárstvo sa nestalo niečo podobné, pretože máme vynálezy, máme technológie, ale treba ich eh, aj uvádzať na trh úspešne. Ja mám určité mm, podnety, myšlienky, ale myslím, že to sú skôr otázky pre ostatných kolegov. Ďakujem doplňujúca otázka. E, nie je to tiež 100%, pretože produkty sú uvádzané na trh a medzinárodný trh je e, vašou vašou vo vašom rezorte e, ako dezignovaného komisára pre obchod rovnako mm, problémy sú v produkcii a napríklad v ekotechnológiách, nanotechnológiách sme lídrami na trhu a tieto produkty sa dajú uvázať na trh s pomocou komisie. No dobre, tak potom hovoríte o všeobecnom rámci obchodu. No a my v, naši, v rámci našich rokovaní pripisujeme obrovský význam týchto produktom. No, snažíme sa do, dosahovať veľmi cieľavedomé a ambiciozne dohody a ja, ja myslím, že už som hovoril o tom, že chceme e, rušiť clá z ohľadom na environmentálne e, tovary dospieť nejaké dohode, ale to je o predaji tých produktov. Ale poprvé, čo je veľmi dôležité, a ja si myslím, že ešte máme určité nedostatky, je uvádzať a meniť inovácie na reálne produkty, pretože predávať sa dá len to, čo sme vyrobili. A preto si myslím, že to je veľmi zaujímavá diskusia, ale ja si nemyslím, že by som sa mal vyjadriť k tomu, čo konkrétne by sa malo v tomto ohľade urobiť. Ďakujem pekne. A teraz sa pán Wartmouth v mene EFD. Pán Dartmouth. Dobre, ďakujem pekne. Ja Hovorím v mene kolegu, ktorý bohužiaľ nemohol prísť. E, takže, ak sa to tak dá povedať, e, vaša prezentácia e, bola veľmi pôsobivá. A toto je 37. otázka, preto sa nedá už tak veľa hovoriť, ale preto by som sa vás chcel spýtať, v bode 4.3 hovoríte, že obchod to musí stať v službách širších cieľov politiky. A tak, ako povedal David Martin, a toto je jedna vec, kedy môžete a, nám poskytnúť osobný názor. A preto by som sa chcel spýtať, čo osobne e, vnímate ako európske hodnoty, o ktorých hovoríte v tom rovnakom ociku. A čo osobne myslíte pojmu ľudské práva, pretože ja viem, že pre rôznych ľudí znamená pojem ľudské práva rôzne veci. Ja osobne som presvedčený o tom, že spoločenský model v Európe treba zachovať. A ja myslím, že kombinácia slobodného hospodárstva s sociálnou ochranou, dodržiavaním ľudských práv, ktoré sú obhajované tiež na úrovni Európy. Takže si uvedomujem, že musíme robiť niečo proti klimatickým zmenám, musíme byť lídry, ktorých v Kodani veľa ľudí nesledovalo. Nož ja si myslím, že máme pred sebou misiu v rozvoji a rovnako sme lídrami v tejto oblasti a treba to aby, eh, horizontálne zapájať do všetkých politik. A ja si myslím, že naša spoločnosť je spoločnosť založená na hodnotách a musím povedať, že som hrdý, že som jej súčasťou. Dobre, ale eh, zdá sa, va, vaša pripomienka hovorí o tom, že obchodná politika má byť využívaná ako nástroj na vývoz európskych hodnot do iných spoločností. Tak to ja vnímam. Mohli by si na to objasniť a ja by som ďalej chcel ešte dodať, že politizácia eh, obchodnej politiky bola eh, znakom práce vášho preschodcu. A ja by som chcel povedať, že v mene Spojeného kráľovstva, pretože sme členovia Európskej únie a zastupuje nás, zastupuje nás politický alebo komisár. A okrem toho je táto téma ešte spolitizovaná a preto sa chcem spýtať, či to bude pokračovať a budete používať obchodnú politiku na export európskych hodnôt do iných krajín. Mohli by si na to trochu objasniť. Nuž ja nechápem, ako by som mohol byť presvedčený o hodnotách európskej spoločnosti a byť inšpirovaný. Prečo by som to nemohol mm, o tom byť presvedčený aj v rámci obchodných rokovaní? To nie je len hodnota, je to aj nevyhnutnosť. Potrebujeme obchod. A obchod je Dobre, len keď majú aj obchodní partnery dobré podmienky. No, takže ja tu nevidím žiadny, a, žiadny a, ehm, rozpor. A okrem toho, a, a nebudem hovoriť nič a, k predchodcovi, a, predchodcovi, o mojom predchodcovi, len o, budem, poviem to, že odvedol veľmi dobrú prácu. Dobre, dámy a páni, a dostali sme sa, a dostávame sa na koniec debaty a dám slovo pánovi Toererovi. A ja by som chcel zagratulovať pánovi Toererovi k jeho, k jeho narodeninám. Všetko najlepšie. Ja myslím, že si eh, budeš spomínať na toto tvoje narodeniny ako účastník tejto diskusie. No už ďakujem pekne, ďakujem pekne za blahoželania, vážený pán dezignovaný komisár na pozadí eh, Mm, uzatvorení nových zón voľného obchodu ASEAN a Čína. E, tu vzniká otázka, či by sme nemali postupovať inak voči Singapuru, napríklad e, spustiť rokovania ASEAN 6. No a ďalšia vec, ktorá sa týka e, bezpečnosti dodávok surovín. Vy ste hovorili o surovinách, ktoré sú pre európske hospodárstvo rozhodujúce, pre konkurencieschopnosť, pre inovácie, pre technológie. No a v rámci surovín Najskôr často myslíme na plyn, a, a ropu, ale sú tu aj iné zriedkavé, e, zriedkavé rudy, e, zlúčeniny a tak ďalej. No, a preto sa chcem spýtať, akú, aký význam e, má bezpečné dodávanie súrovín pre vás ako komisára a máte nejakú stratégiu pre zaistenie dodávok surovín pre priemysel. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa tiež najskôr pridám k, k gratuláciám. Singapur dospeli sme k záveru, že v súčasnosti nie je možné uzavrieť s celým, uzavrieť dohodu voľnou chode s celým ASEANom a preto sme zvolili bilaterálny prístup, ale treba povedať, že situácia je rôzna v iných krajinách. A otázka surovín je veľmi dôležitá. Len čo sa týka Číny, hovoríme o 4,5 miliardách každoročne. Majú exportné kvóty, majú exportné clá, majú minimálne exportné ceny a rovnako úplne využívajú e, svoju inovatívnosť. Takže to je problém, ktorý musíme vyriešiť a ktorý treba vyriešiť na vysokej úrovni v rámci dialogu s Čínou a je to, má to kľúčový význam pre európsky priemysel a rovnako pre, ako by som to povedal, bezpečnosť a nákupu za výhodné ceny, aby sa tým nenarúšal narušila trh a hospodárske súťaž. Dobre, nás doplňujúca otázka, ďakujem pekne z vašej odpovede. Vyplýva, že tú tému považujete za dôležitú a mohli by ste nám povedať, kto bude, kde bude zodpovednosť v rámci komisie pre túto tému a ste vy ochotní e, v výbore pre medzinárodný obchod s nami diskutovať na tieto témy. A ja by som chcel ešte povedať, že som skutočne e, vaše odpovede na mňa urobili veľký dojem. Toto ja nejakú diskusiu v rámci komisie, ja to vnímam ako záležitosť obchodu, o ktorých treba hovoriť, ale máme politickú zodpovednosť. Hovoril som o tom, že na samite EU Čína sa o tom bude hovoriť, pretože je náročné tvrdiť z európskej strany, že to nie je plánovaná politika. Nie, je to Cílená politika s politickými cieľmi, ale je to politika s hospodárskymi cieľmi tiež. Napríklad, keď treba platiť vyššiu cenu za suroviny, ako je trhová cena v krajine pôvodu. To je narúšanie obchodu. A nie, nemyslím si, že by to bolo o nejakých cieľených politických stratégiách. Ďakujem pekne. Toto je koniec diskusie. Je to skutočne pre dezignovaného komisára náročná, náročný proces, ale je e, to jeho právo na záver sa vyjadriť pred výborom, pred parlamentom. Ako predseda výboru ja nemôžem klasť otázky sám, ale ja by som vás, ak je to možné, chcel požiadať o to, aby ste sa venovali veci, ktorá by mala byť zodpovedaná v rámci tohto vypočutia, a totiž e, o tom, v akom rozsahu a akým spôsobom myslíte, že tento výbor a parlament môžu byť asociované do definícii negociačného mandátu komisie o budúcich e, rokovaniach o obchode. Ale samozrejme, je na vás, ako sa rozhodnete, či to zodpoviete alebo nie. Nech sa páči, ďakujem pekne. Thank you, uh, Mr. Chairman. First of all, I would... Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa vám chcel poďakovať, ako aj vašim kolegom, za toto vypočutie, za túto otvorenú diskusiu, ktorú sme viedli. Bola to obojstranná diskusia. A dovolte, aby som sa najprv zameral na tú otázku, ktorú ste mi položili. Čo sa týka mandátu, tak o tom rozhoduje rada. To je súčasťou Lisabonskej zmluvy, ja na tom nič nezmením. Tak to proste je. Ale uznávam, že musíte zohrávať dôležitú úlohu pri definícii tohoto mandátu. Chcel by som zabezpečiť to, aby ste boli informovaní v plnej miere o tejto veci a môžem pred týmto výborom povedať, čo ja považujem za ciele tohoto mandátu, kde tu pre všetkým má vytvorenie toho prostredia, dopadové štúdie, ktoré sa vypracujú. Budete mať dostatok času, zabezpečím, aby ste mali dostatok času na to, aby ste hlasovali o rozsiahlom uznesení na túto tému a toto, ten výsledok v plnej miere zohľadním pri mojich rokovaniach s radou. To znamená, že ja spravím všetko, čo bude v mojich silách, preto, aby som zabezpečil, aby ste vy boli rovnocenným partnerom pri definícii mandátu. Nie je to len definíciu tam mandátu, ale ide aj o samotný priebeh rokovaní. A musíme samozrejme rešpektovať, čo je súčasťou Lisabonskej zmluvy, lebo ona môže fungovať iba vtedy, ak budeme plne rešpektovať. Teraz záverečná pripomienka. Už vlastne nemám toho veľa, čo by som mohol dodať. Musím povedať, že venoval som sa teraz niektorým skutočne zložitým témam v posledných týždňoch. Musel som sa mnohé veci učiť, čo nie je jednoduché, keď máte 55 rokov, to musím priznať, ale videl som mnohé diskusie aj s našimi, našim servisom, našimi službami o tom vlastne, čo je pred nami, čo nás očakáva, aké sú naše stanoviská a čo chceme zabezpečiť a čo ja spravím v najbližších rokoch, ak budem potvrdený, je, aby sme zabezpečili to, čo som spomínal, to, čo sú teda kľúčové body pre naše spoločenstvo, klimatické zmeny, rešpektovanie ľudských práv, práva pracujúcich, a samozrejme je dôležité bude zabezpečiť rast. Myslím si, že to je dôležité aj pre zvyšok sveta, aby sme mali rast, aby tento rast bol udržateľný, aby rástli aj rozvojové krajiny. Dôležité, aby sme to mali aj my tu v Európe. Ak my chceme, aby náš sociálny systém bol udržateľný, tak na to potrebujeme rast. A diskusia sa týka nielen toho rastu, ale ako to zabezpečiť udržateľným spôsobom. Ďakujem pekne za pozornosť. Thanks, uh,